Shall we start? Ladies and Poprosím vás, dámy a páni, aby sme začali. Shall we start? Rada by som sa spýtala, či môžeme začať. Ďakujem. Prajem všetkým príjemné predpoludnie. Chcem sa spýtať, či môžeme schváliť program rokovania. Mám niekoľko oznámení predsedu. Chcem pripomenúť, že toto zasadnutie je prenášané na internete a takisto tu máte novú kópiu um, vydania nášho časopisu uh, s novinkami, ktoré sa udiali v našom výbore. Je to aj na internete. Včera večer sa konalo zasadnutie predsedov výborov parlamentu a 28 komisárov. Ja som sa zúčastnila na tomto zasadnutí v mene nášho výboru IMCO a išlo o to, aby sme sa pozreli na návrh pracovného programu na rok 2015 a konala sa aj výmena názorov. Pán Juncker zahájil toto zasadnutie a potom pán Tilmans sa vyjadril v tom zmysle, že pracovný program na rok 2015 by mal byť veľmi robustný a že by tam mali byť iba tie veci, ktoré sa naozaj zrealizujú v roku 2015. Nemali by tam byť uvádzané plány na ďalšie roky 2016 a tak ďalej. A takisto povedal, že tento plán nie je nový a že sa opiera o to, čo už sa schválilo aj v spolupráci s parlamentom. Takisto sa hovorilo o tom, že komisia chce začať robiť veci novým spôsobom, chce určitú zmenu a chce postupovať a pracovať na základe princípov lepšej legislatívy, better regulation. Ja som sa zúčastnila, alebo teda vyjadrila viackrát eh, na tomto zasadnutí, keď e, sa hovorilo o vnútornom trhu, o prehlbení a zlepšení e, vnútorného trhu a o digitálnom vnútornom trhu. K digitálnemu e, trhu sa hovorilo o veciach ako prepojenie trhov, ľudia za Libe sa vyjadrovali o ochrane údajov. A teraz si neviem spomenúť, čo bola tá tretia vec. Áno, aj z výboru Kult sa niektorí vyjadrovali a hovorili o autorských právach na vnútornom trhu. Povedala som, že náš výbor e, sa chce zasadzovať zajme, najmä za rast, e, za tvorbu pracovných miest a konkurencieschopnosť, ale samozrejme ide e, nám aj o ochranu spotrebiteľa a Chceme sa sústrediť na posúdenia vplyvov legislatívy, ale chceme hodnotiť aj to, ako sa zavádza legislatíva a čo sa deje po implementácii legislatívy. Chceme sa zaoberať teda nie iba novou legislatívou, ale aj existujúcou a chceme, aby dobre zapadala do digitálneho rámca. No a potom, pokiaľ ide o elektronický obchod, Máme tu novú štúdiu o tejto oblasti, kde sa hovorí, že to bude mať potenciálne výhody pre ekonomiku aj pre spotrebiteľov. Pán Anser sa vyjadril e, k týmto veciam veľmi pozitívne a reagoval aj na vyjadrenia o elektronickom obchode. No a potom sme sa venovali jednotnému trhu. Táto časť e, bola otvorená e, komisárom Katajnenom on hovoril o potrebe prehlbovania, ďalšieho prehlbovania vnútorného trhu a o tom, že je potrebné implementovať legislatívu o vnútornom trhu. Takisto ja som spomenula, že je veľmi dôležité, aby už schválená legislatíva bola implementovaná dobrým spôsobom, najmä smernice o vzájomnom uznávaní kvalifikácií, o poskytovaní služieb, o verejnom obstarávaní, jednoducho musíme e, implementovať dobré legislatívu, ktorá zvyšuje konkurencieschopnosť. A takisto sa táto pripomienka týka aj legislatívy na ochranu spotrebiteľa. Pokiaľ ide o novú legislatívu, hovorili sme o smernici o obstarávaní v oblasti obrany, pretože tu e, nás čaká revízia a takisto sme hovorili o tom, ako aspekty vnútorného trhu zapracovať do európskeho semestra čo najlepším spôsobom, pretože semester sa zaoberá celou európskou ekonomikou. Viem, že skupiny budú mať aj uznesenia k celému pracovnému programu komisie. Prídu asi v januári. Ja premyšľam nad tým, akým spôsobom sa komisia bude zaoberať tou implementáciou a my by sme sa mali zamýšľať nad tým, ako náš výbor by toto mohol monitorovať, ako by sme mohli sledovať, čo robí komisia v oblasti dobrej implementácie legislatívy, ktorá už existuje. Chceme zabezpečiť, aby komisia e, robila to, čo má robiť a aby táto jej práca nemala nejaké nezamýšľané účinky. Chcem o tomto diskutovať najprv s koordinátormi, či chceme, aby náš výbor sa zaoberal a či náš výbor si má za, e, vyhradiť určitý čas e, vyloženie na monitorovanie práce komisie, ako komisia implementuje existujúcu legislatívu. Prepačte, že som hovorila tak dlho. Teraz ďalší bod programu, schválenie zapisnice z predchádzajúcej schôdze. Ak do konca tejto schôdze nepredložíte pozmeňovacie návrhy k minulej zápisnici, tak bude považovaná za schválenú. Bod 4. Aktuálne informácie o rokovaniach v rámci trialógu. E, k tomuto sa vyjadri Olga Šanelová. Predsedkyne, e, vážené kolegy. Ďakujem pani predsedníčka. Vážené kolegyne, vážení Kolegovia, použijem češtinu, keď vás budem informovať o ekoli, ekolu. Myslím, že to ale bude naposledy. Myslím, že mám pre členov výboru dobrú správu, pretože po dvoch produktívnych trialógoch a e, po viacerých technických e, mítingoch som teraz rada, že dnes v pondelok 1. decembra prebehol E, posledný e, trialóg o zavedení e, palubnej jednotky e-call. Hovorili sme o článku 6 odseku 4, ktorý sa týkal osobných údajov. Názory parlamentu a rady na to, ako sa to má spracovať, sa rozchádzali a preto komisia pomohla kompromisným návrhom a jeho výsledná podoba je taká, že zodpoveda prioritám parlamentu a rada tento návrh podporila. Touto dohodou sa úspešne uzavreli všetky ostávajúce otázky. Európsky parlament podľa mňa dostal počas e, rokovaní o svojich záväzkoch e, dobrý výsledok, ktorý zodpovedá tomu, aký mandát mi dal vo februári Európsky parlament. A v septembri som dostala vlastne mandát aj od e, výboru IMCO. Systém automatických telefonických volaní e-call má byť bezplatný pre všetkých vodičov bez ohľadu na typ a cenu vozidla. Má to fungovať v celej EÚ a verím, že toto zvýši bezpečnosť na európskych cestách. Európsky parlament ukázal zároveň, že je serióznym partnerom, keď uh, pochopila, že členské štáty chcú odložiť termín zavedenia. Napriek tomu ale čo najrýchlejšie zavedenie tejto služby bolo dôležité pre Európsky parlament. V záujmu nás všetkých je, aby táto služba, ktorá si vyžaduje viacero, viacero aktérov, fungovala spolahlivo od zavedenia, od okamihu začatia. Vážim si, že e, toto posvetili aj spravodajca za výbor pre dopravu a výbor pre občianske slobody. Chcem využiť túto príležitosť na to, aby som poďakovala pani predsedničke za to, že bola aktívna, konštruktívna pri vedení trialógu. Takisto ďakujem všetkým kolegom v rokovacom týme, či už to boli tieňoví spravodajcovia alebo naši asistenti, alebo sekretariát. No a takisto sa chcem poďakovať aj komisii a talianskému predsedníctvu za veľmi dobrú a efektívnu spoluprácu a ja verím, že tento náš výsledok bude podporený aj počas hlasovania na výbore. Ďakujem uh, Olga Sehnalová, ďakujeme všetkým aj celému rokovaciemu týmu za to, čo ste vložili do tohto spisu, za celé to úsilie zajtra. Predpoludním na výbore o 9.45 budeme hlasovať o tomto spise. A ak to odhlasuje tento výbor, tak ja ako predsednička výboru napíšem rade, oznámim im, že sa na tomto náš výbor dohodol. Potom rada a ja e, v podstate dostaneme posvetenie od Koreperu. Bude to takmer ten istý text, ktorý prejde cez Koreper a potom sa to vráti na plenárku, aby ste všetci chápali, E, ako to bude prebiehať. Zajtra sa bude hlasovať, ja potom napíšem rade, rada na Korepre schváli takmer identický text a potom bude nasledovať záverečné hlasovanie na plenárke a potom ten text bude vlastne schválený a bude to e, dohoda v druhom čítaní, skorá dohoda v druhom čítaní, dá sa povedať. The next item the agenda is the report on the... Ďalšia ďalší bod, lanovkové zariadenie a e, výmena názorov. Chcem ešte urobiť jedno oznámenie a chcem sa ospravedlniť. Urobila sa zmena v, sot- v softvéri, ktorý používa parlament na preklad písomných dokumentov. Takže Tento návrh správy napísal Antonio López Isturiz eh, White a tento návrh je zatiaľ k dispozícii iba v angličtine a španielčine a zvyšok bude k dispozícii 11. decembra. A my sme sa rozprávali o tom, či vy ako spravodajca a um, tieňoví spravodajcovia chcete dlhšiu lehotu na pozmeňovacie návrhy, pretože nie každý si bol schopný prečítať doteraz tú správu. To je procedurálna vec a bolo by dobre, ale ak by bolo všetko v poriadku. Takže Antonio, eh, nech sa páči, máš slovo a chcem sa poďakovať za prácu. Ďakujem pekne za slovo a čokoľvek treba urobiť, aby sme pomohli, eh, urobíme, ale Samozrejme, na čo treba počkať, na to si počkáme. Prejdem do španielčiny teraz, ak dovolíte. Na trhu s lanovkami e, sme svedkami veľkej špecializácie a preto predkladáme správu, ktorá podľa mňa, a verím, že sa na tom zhodneme, že to správa dosť technického charakteru a z hľadiska politického je konsenzuálna. Európsky trh má asi 60 celosvetového trhu v tejto oblasti a týka sa to asi 4 tisíc pracovných miest. Momentálny právny rámec je smernica 2000 lomeno 9 a komisia ju chce nahradiť nariadením. Takže príslušné nariadenie by sa týkalo tiež e, lánových zariadení a je to aspekt, ktorý sa týka harmonizácie legislatívy EU. Chceme zabezpečiť vlastne harmonizáciu podmienok e, trhu a aj subsystémov bezpečnostných prvkov na lanových zariadeniach v rámci Európskej únie. Jeden z eh, tých problémov, na ktoré sme v správe poukázali v súvislosti s touto smernicou z roku 2000, je práve aspekt transponovania, transpozície. Ide o právny nástroj, eh, kedy by sa eh, smernica prepracovala na nariadenie za účelom spresnenia, zlepšenia aj zjedno, zjednodušenia e, normatívneho a právneho systému v rámci EÚ. Je tu potreba zgarantizovať jednotnú aplikáciu a jednotné uplatňovanie tohto predpisu v rámci celej EÚ. Pretože na úrovni e, smernice sa to proste presadiť nedá. Samozrejme, členské štáty budú mať príslušné kompetencie v rukách, pokiaľ ide o samotnú reguláciu, z hľadiska toho, v akom teritoriu sa to využívať bude, a aj z hľadiska ochrany životného prostredia. V tomto zmysle to, že by sme sa uverali cestou ku nariadeniu, keď sa stanovia presné normy, jednotné pre celú úniu, to je, myslím, tá správna cesta takto vlastne sa vyjme, alebo vyhneme určitej divergencii pri e, spôsobe implementácie a spôsobe výkladu tohto predpisu. E, v tých pozmeňovacích návrhoch, ktoré som predložil, vychádzame aj z skúsenosti z dokumentov z roku 2008, napríklad dokument 678 lomeno 2008, v tomto zmysle pokračujem v tejto práci na našom výbore a ide vlastne o celý balík prispôsobovania. Ten, táto správa v maximálnej miere rešpektuje aj to, čo predchádzajúci kolegovia v rámci legislatívneho procesu už v danej sfére zrealizovali Napríklad e, týka sa to aj harmonizácie predpisov v rámci EÚ, je to z roku 2009 14 e, a vlastne naše pozmeňujúce návrhy chcú vylepšiť text v rámci nového legislatívneho rámca. Dôležité je dohliadať na aspekty trhu a ochranu trhu, pokiaľ ide o príslušné produkty týkajúce sa e, prevádzky lanových dráh. A to sme pokázali už aj v roku 2013. Ak sa tento predpis nepríjme na čas, tak e, sa budú musieť uplatniť iné nejaké normy. A preto ale si myslím, že bude vhodné ešte zapracovať aj novú kapitolu číslo 4, ktorá sa bude týkať ochrany trhu v rámci EÚ. A Týka sa to vlastne ochranu, ochrany záujmov EÚ. Návrh reaguje na otázku uplatňovania tej smernice 2009 lomeno, 2000 lomeno 9. Ako sa konštatuje aj v dopadovej správe, príslušný výbor, ktorý ex ante skúmal možné dôsledky, určite E, bude pozitívnym faktorom zlepšenie právneho rámca a jednoznačné špecifikovanie príslušných noriem, ktoré sa budú mať e, v oblasti e, lánových zariadení dodržiavať. A to sa týka aj podsystémov, aj jednotlivých kompotentov. Hlavne je to článok 2 odsek 1, článok 2 odsek 2, tam sa špecifikujú potom konkrétne aspekty. Ďalej ide o zvýšenie presnosti, pokiaľ ide o lanové zariadenia, pri preprave osôb e, v rámci voľnočasových aktivít. Takže toto sa nebude týkať zariadení, ktoré majú tzv. dvojité použitie. Vieme, že sú oblasti, kde dochádza k zvýšenému záujmu v oblasti cestovného ruchu a preto treba zaistiť ochranu e, občanov, turistov, ktorí budú tieto zariadenia využívať. Za týmto účelom treba presne špecifikovať normy a zabezpečiť, aby boli jednotné. Ide predovšetkým o bezpečnostné prvky. Nie dôvodu e, pristupovať k týmto zariadeniam a ich komponentom ináč, než ku tým, ktoré e, vyhodnocujeme a posudzujeme čiste z hľadiska bezpečnostného. Pretože tieto komponenty musia splňať jednoznačne e, splňať požiadavky aj pre bezpečnostné systémy a podsystémy v súlade so smernicou 2009. To je momentálne z mojej strany všetko a veľmi rád si vypočujem vaše stanoviská a názory. A ak by bolo niečo, na čo som pozabudol, alebo čo mi uniklo, veľmi rád samozrejme zapracujem aj vaše pripomienky do tohto materiálu. Ďakujem. Teraz dáme priestor tieňovým predstaviteľom. Ak si želáte vysloviť svoj názor, nech sa páčte, prihláste sa. Lucy Anderson za SND, za socialistov. Ďakujem. A ďakujem aj pánovi spravodajcovi za vypracovanie takejto obsiahlej a presnej správy a ďakujeme aj za jasné vysvetlenie. Pokiaľ ide o možný posun termínov na prekladanie pozmeňujúcich návrhov, tak to by sme uvítali, pretože vlastne Vždy, keď sa stanoví takýto termín alebo lehota pred nejakými sviatkami, tak to nebýva veľmi šťastné. Čiže uvítali by sme možnosť posunúť ten termín. Takže pokiaľ je o rozdiel medzi smernicou a nariadením, myslím, že je správne uberať sa smerom ku vyššej úrovni právneho predpisu, čiže k nariadeniu. A musíme si byť vedomi aj aspektu subsidiarity zo strany členských štátov, takže musíme byť veľmi opatrní v tom, aby sme všetko napísali úplne presne. Ako správne poznamenal aj pán e, spravodajca, komisii záleží na tom, aby sa dosiahla e, patričná harmonizácia a všetky subsystémy aj komponenty musia byť e, patrične funkčné a aj v tomto smere treba zabezpečiť jednotu. Čiže musíme mať k dispozícii takú legislatívu, ktorá bude riadiť príslušné odvetvie na trhu a týka sa to aj výrobcov a aj prevádzkovateľov. Takže treba veľmi jasne zadefinovať e, tie hlavné termíny, napríklad ako aj orgány, ktoré budú e, určovať e, zhodu produktov a tak ďalej. A všetky tieto podmienky na určovanie zhody musia byť taktiež veľmi presne zadefinované. Myslím, že to je v článku 15. Pokiaľ je o okolnosti, kde sa uplatňujú značky CE, tie musia byť jasné e, uplatňované ako označenie daných výrobkov. A musí tam byť aj e-mailové adresy. To si myslím, že by bolo veľmi vhodné tiež tam zakomponovať. Ďakujem pánovi spravodajcovi aj za to, že hovoril o možnosti dohľadu nad trhom v súvislosti s pripravovaným nariadením. Myslím, že tá nová kapitola, ktorá sa navrhuje, e, tá je tiež podľa mňa veľmi vhodná. Ak by sa tam povedzme príslušné ustanovania, ktoré sa týkajú bezpečnosti, nezahrnuli explicitne, tak k tomu by sme sa ešte potom vyjadrili. Vieme, že pôvodne tu bol takýto balík, o ktorom, kde sa hovorilo na túto tému, ale chcem povedať aj to, že určite na úrovni Veľkej Británie um, máme výbor, ktorý skúmal tieto otázky lanových dráh a hovoril aj o režime, ktorý súvisel s príslušnou legislatívou ešte pred roku 2010. Chceme samozrejme veľmi presne preskúmať aj definície tzv. historických eh, zariadení lanovkového typu. Eh, v Británii máme tiež eh, niečo takéhoto, ale záleží veľmi presne na formulácii, aby to bolo exaktné. Ide o tzv ako to my máme v Británii heritage rajové, čiže historické, by sa dalo povedať, lanovky. je zatiaľ z mojej strany všetko. Ďakujem. Za ECR Ulika Trevdensis. Nech sa páči. Chcem sa poďakovať e, spravodajcovi, pánovi Lópezovi Isturisovi za prácu a chcem e, poukázať aj na to, že by bolo dobre vyhradiť si viac času, ako povedala Vicky, pretože tá správa je veľmi rozsiahla, technická a je iba v angličtine a v španielčine, takže uľahčilo by nám to prácu. Ale v zásade si myslím, že ECR návrh spravodajcu môže podporiť a veľmi zmysluplné je to, aby exist poskytovala jasný legislatívny základ pre všetky štáty EÚ, tým by sme redukovali možné právne problémy na vnútornom trhu. Pokiaľ ide o historické lanovky, podľa mňa je dobré, keby sme to nechali v právomoci členských štátov, pretože tam je veľa odlišností e, medzi členskými štátmi. Musíme samozrejme definovať, kedy sa jedná o historickú lanovku, ale v zásade ECR môže túto správu podporiť. Dieter Chance za ALDE. Ďakujem, Vicky. A chcem taktiež poďakovať pánovi spravodajcovi. Myslím, že robil výbornú prácu, vypracoval kvalitnú správu. A vieme, že je tu 141 pozmeňujúcich návrhov a v podstate nevidím tu nejaké politické rozdiely medzi našimi dvoma skupinami, pokiaľ ide o tento predmet, ktorému sa venujeme. Pokiaľ ide o tie historické zariadenia, na čo už poukázala aj predchádzajúca rečnička, máme nejaké historické zariadenia v Českej republike a možno by som predpokladal, že v dôsledku nových technických predpisov tieto zariadenia nebudú môcť ďalej fungovať. Ale a zdá sa bude dať e, zaistiť aspekt bezpečnosti. Dôležité, aby sa takéto výnimky ale nezneužívali pretože keď sa niečo povie, že a toto bude automaticky historické alebo jedinečné. A dúfam, že členské štáty v tomto budú mať jasno, pokiaľ je o pravidlá, teda čo budú tie historické lanovky. A pokiaľ ide o dohľad nad trhom, ako ste aj popísali vo svojom úvode, je to jasné, ale mám ešte technickú otázku a tá nie je na vás, ale skôr je adresovaná na komisiu. Čo sa stane, keď príjmeme príslušné nariadenie o dohľade nad trhom? Budú tam nejaké nové pravidlá, ktoré budú vyplývať z tohoto e, nariadenia a budú mať väčšiu právnu e, silu než príslušné ustanovenia v rámci nariadenia o lanovkách. No a chcem povedať, že súhlasím s vami taktiež, že je naozaj dosť málo výrobcov v málo štátoch a si myslím, že všetci by mali uplatňovať rovnaké bezpečnostné normy. Ďakujem. Pani Musa, ďakujem za slovo. E, ďakujem. E, nebudem e, sa vyjadrovať priamo k tomu materiálu, ale všeobecnejšie Hovoril e, spravodajca o e, bezpečnosti, dohľade na trhu a máme tu celý teda ten bezpečnostný balík. Myslím, že tu e, vystáva problém. My hovoríme o lanovkách, máme tu ešte zariadenia na plynné paliva a podobne. A toto všetko súvisí s celým balíkom bezpečnosti produktov. Ako to budeme riešiť? prvom rade si myslím, e, treba vyzvať radu, aby konala, pretože potrebujeme e, všeobecne vyriešiť tento balík bezpečnosti, ale aj tu by sme si mali povedať, ako k tomu pristupovať, aby sme skutočne mali ten istý typ návrhov aj záväzkov pre výrobcov, dovozcov, distribútorov, vo všetkých nariadeniach, ktoré e, pripravujeme. A treba takisto zohľadniť e, to, čo už sa v parlamente prijalo, pokiaľ ide o e, nariadenie pre dohľad nad trhom. Takže ide o to, aby sme nemali 3, 4 alebo 5 rôznych povinností a rôznych nariadení, pretože to samozrejme pre vnútorný trh nebude dobré a nebude to dobré pre nikoho a E, ja teda navrhujem, pani predsedajúca, aby sme sa zišli s právnym odborom a prediskutovali, ako to riešiť a e, výbor by mal zniesť túto otázku aj voči rade, e, že skutočne to je problém, že treba konať, aby sme nemali 5 alebo 6 rôznych legislatívnych prvkov keďže ide o tento horizontálny, eh, keď sa bude zavázať tento balík, horizontálny balík o bezpečnosti výrobkov. Takže ja sa pýtam, čo treba urobiť, aby sme sa uberali správnym smerom? No to je dobrá otázka. Veľmi stručne, ak dovolíte, toto eh, sa netýka právnych eh, služieb. Sekretariat výboru už sa pozrel na tie tri spisy to znamená lanovkové zariadenia a e, zariadenia plynné paliva a tak ďalej. A m, zaoberal sa tými článkami, ktoré, e, pod na ktoré má vplyv NLF a to e, s tým, aby skutočne ten prístup bol e, rovnaký a konzistentný, tak aby sme zabezpečili, že to e, tak bude. A samozrejme, e, sekretariát výboru je v kontakte aj s tými, ktorí e, sa zaoberajú balíkom dohľadu nad trhom, tak aby sa skutočne zosúladilo všetko, aby, aby tam bola zhoda. Lebo e, išlo v prvom rade v prípade NLF e, o to, aby ten prístup bol e, konzistentný aby sa to netýkalo len domácich výrobkov, ale aj dovozcov a distribútorov, aby toto všetko e, bolo v súlade a takisto, aby to bolo aj jednoduchšie z hľadiska dohľadu nad trhom. Takže opäť e, teda vás môžem odkázať hlavne na sekretariát rady e, pokiaľ by bolo potrebné ešte identifikovať nejaký nesúlad, ale myslím si, že v tomto smere urobili skutočne veľa. Ale budeme to sledovať. Marina Krapiny, prosím. Ďakujem, pani predsedajúca. Chcem v prvom rade oceniť tú náročnú prácu, lebo je to veľmi technická a veľmi dôležitá správa. Niekoľko vecí. Domnievam sa v prvom rade, že termín na zmeny a doplnenia ale nielen pri tejto správe, ale všeobecne, to je veľmi zložité, lebo tie termíny sú veľmi krátke. Neviem, čo sa čo vy ako predsednička môžete s týmto urobiť, ale my skutočne potrebujeme viac času na prediskutovanie týchto otázok. My e, robíme e, pravidlá pre 28 krajín, to je veľká zodpovednosť. Neviem, či som, sa, e, či som to správne pochopila. Ja s vami súhlasím v tom, e, že e, pri náhrade, e, nahrádzaní toho nariadenia z roku 2009 môže vzniknúť určitá nerovnováha. Článok 2 v prípade turistických lanoviek a zábavných lanoviek. Toto bolo tiež e, zahrnuté, lebo toto treba veľmi dobre regulovať aj na štátnej úrovni. Bohužiaľ, pokiaľ ide práve o turistický ruch, tam je potreba rastu v Európskej únie, únii. Tu sú veľké príležitosti, hospodárske príležitosti a vo východnej Európe, napríklad v Rumunsku, napríklad sú veľmi na vzostupe práve zábavné parky a podobne. A potrebujeme práve e, toto regulovať v každom členskom štáte, pretože by to skutočne mohlo spôsobiť problémy. Môžete mi teda vysvetliť, či v tej vašej správe pre lanovkové zariadenia, e, pre turistické účely E, to je takto pokryté. Vy ste hovorili o tých historických e, lanovkách, ale e, v prípade výnimiek, ako sme si už vypočuli, to môže viesť aj k určitému zneužívaniu. Takže aká je situácia? Ja som nedostala meno stieňových spravodajcov za skupinu GUE. A, áno, Máme ho vymenovaného. Ďakujem. Pokiaľ ide o zelených, som to ja, kto má to potešenie byť deňovým spravodajcom k tejto správe. Nechcem predlžovať diskusiu, ale chcem povedať, že sa chcem poďakovať e, spravodajcovi za túto prácu. Ešte som tých 140 pozmeňovacích návrhov neprečítal, prepačte mi, ale urobím to a takisto samozrejme Dôverujem aj poradcom skupiny, že to urobia. My ale podporujeme plne tento prístup. Spravodajca sa môže oprieť, e, spolahnúť na zelených, že ho podporia v práci aj v tej orientácii, ktorú má. A takisto podporujeme aj to, že to bude nariadenie. Pokiaľ ide o blokáciu na rade, pokiaľ ide o horizontalitu e, v oblasti bezpečnosti, tam takisto súhlasíme s tým, čo ste povedali. Glo- globálne jednoducho súhlasíme a podporujeme. Eh, ďakujem, pani eh, predsednička, ďakujem za prácu na všetkých týchto spisoch, e, ktoré sú vzájomne prepojené, ako všetci vieme. Pokiaľ ide o dohľad nad trhom, budem hovoriť najmä o tých plynových e, e, spotrebičoch spalujúce plynné paliva. Tu myslím, že sme sa už týmito otázkami zaoberali a mm, opäť stojíme pred tou výzvou. My sme v tomto výbore niečo podporili a teraz e, máme pred sebou nový legislatívny rámec. Ale my na to máme e, samozrejme svoj názor, takže treba e, dosiahnuť určitú rovnováhu. Neviem, myslím si, že spravodajca pre dohľad nad trhom to povedal veľmi správne, je dôležité, aby sme sa k tomu správne postavili. Je to zložitá situácia. Tá situácia, v ktorej sa nachádzame, nie je práve e, e, jednoduchá, ale myslím si, že to môžeme dobre vyriešiť a budeme určite schopni, schopní spolupracovať so spravodajcom v tejto oblasti. A takisto E, je dôležité, že v podstate pani e, predsednička má jednu správu, ja druhú, e, kolega tretiu, takže myslím si, že môžeme zabezpečiť určitú, určitý súlad medzi všetkými týmito troma, tromi, tromi spismi. To som len chcel povedať. Ďakujem. Markus Precl. Ja, um, erstmal herzlichen Dank. Chcem sa poďakovať srdečne za vašu prácu. 80-stranová správa o sektore, ktorý vytvára 4 tisíc pracovných miest v Európe. Na 80 stranách eh, rozširujete medzi historickými turistickými zariadeniami, medzi prepravou materiálu a ľudí a tak ďalej. Chcem, chcete, aby sa to čiastočne upravovalo národne, čiastočne európsky. Ale keď sa pozriete na to, aká mašinéria tu pracuje v súvislosti s touto správou, čo sa udialo e, vo vašom týme predtým, vo vašej kancelárii, v komisii, tak naozaj môžem iba zdvihnúť obočie. Takto zaobchádzame s peniazmi daňových poplatníkov. A naozaj ma udivuje ten spôsob, aké, ako takéto veci prebiehajú. Obsahovo to nechcem spochybňovať, nechcem na to útočiť. Technicky je to určite veľmi dobre prepracované, ale keď sa pozriem na to, koľko byrokracie sa zmobilizuje kvôli tak malému sektoru, tak je to naozaj e, udivujúce. Ďakujem. So would the Commission like to make... Chcela by sa teda vyjadriť komisia? Áno, e, tam je zástupca komisie. Vítam vás. Ďakujem len na objasnenie, pretože tu zaznela otázka, e, prečo E, nie je v rozsahu pôsobenie ten typ zábavných zariadení. Ale táto, na toto nariadenie pokrýva len dopravu osôb a toto teda nespadalo do rozsahu pôsobnosti ani tej smernice a nebol ani zámer to urobiť ináč tu. Takže to pokrýva len e, dopravu osôb. Pokiaľ ide o historické lanovky, tie sú úplne vylúčené, všetko sa necháva na vnútroštátne právne predpisy Hm, predpokladáme, že tá definícia historických lanoviek, lanových zariadení eh, bude vyhovovať všetkým. A pokiaľ ide o dohľad nad trhom, to, eh, čo máme v, tom, v tej navrhovanej zmene, znamená, eh, že by sa tam zahrnula kapitola, ktorá je takisto aj FNLF, ale z nášho pohľadu to znamená, že by to platilo aj pre osobné ochranné prostriedky a e, spotrebiče spalujúce plyné paliva. E, to nariadenie e, príjme spolu zákonodárca a potom to, ten nový tá, tá nová legislatíva nahradí to, čo máme v sektorovej legislatíve o dohľade nad trhom, to znamená to, čo máme to, čo platí pre dohľad nad trhom, bude nahradené tým nariadením. Takto my to vnímame. Takže pokiaľ ide o správu, chceme poďakovať za navrhované zmeny a doplnenia. Určite prispejú k zlepšeniu e, navrhovaného nariadenia. Ďakujeme vám. Ďakujem. Ešte sme e, sa e, chceli rýchlo porozprávať s tým ďalším e, spravodajcom pre tieto správy. Myslím si, že všetky tieto tri správy sa by sa mali dostať na e, trialog e, zároveň a to by mohlo byť zárukou, že sa skutočne zaujme rovnaký e, prístup ku všetkým, ale určite sa budeme snažiť to všestranne koordinovať a bude sa o to starať aj sekretariat. Takže toľko som chcela ešte dodať. Dúfam, že sa nám to dostane dostať na trialóg o kde sa bude rokovať o, o, o balíku pre o, o, dohľad nad trhom. Antonio, prosím. No, uh, Chcel by som len využiť túto príležitosť a poďakovať kolegom z rôznych politických skupín za podporu mojej správy Je to historická otázka. A chcem pripomenúť, že ide aj o nové lanovky, o nové zariadenie. Nepôjdeme dozadu historicky, hej? Takže samozrejme, že som tieto aspekty všetky bral do úvahy. Viem, že zima prichádza a lanovkové zariadenia sa budú uplatňovať a vieme, aká je politika a nech už je diskusia taká či onaká, bez ohľadu na túto správu, ale samozrejme som otvorený novým podnetom a som pripravený zapracovať e, všetko konštruktívne. Myslím, že ale aj tak sme dosiahli veľký stupeň konsenzu, pokiaľ ide o túto správu. Samozrejme, ak zíde niečo nové, budem vás informovať. Otázka cestovného ruchu tak samozrejme, že mi to leží na srdci. Ja pochádzam z Majorky, takže viem dosť o cestovnom ruchu, ale preto stále tento aspekt mám na mysli. Toto je proste odvetvie, ktoré nie je až tak obrovské z hľadiska počtu pracovných miest. Potom je tu 4 tisíc pracovných miest momentálne v Európe, ale môžeme hovoriť aj o stovkách tisícov je v súvislosti s celkovým turistickým priemyslom. Takže bola tu konkrétna otázka, e, respektíve poznámka, ktorá sa týkala produktov zameraných na spotrebiteľov. Treba z nejaké tie e, zariadenia e, rádiového typu alebo vysielačky. Myslím, že to tiež zapracujeme do tejto správy. A ešte raz chcem poďakovať všetkým za podporu a iste budeme musieť k materiál nechať náležite preložiť. Je to citlivá záležitosť, aby jazykové stránky boli pokryté tak, ako majú byť, aby text bol dostupný vo všetkých jazykoch a potom sa môžeme vrátiť opäť k diskusii. Ďakujem vám. Okay, so we will look at an, a, a way to extend, to extend the deadline that um, doesn't. Takže my uh, sa pokúsime ešte uh, odložiť uh, ten termín pre zmeny a doplnenia, aby ste mohli využiť uh, aj vianočné uh, sviatky. Takže Antonio, vyhovuje vám to, ďakujem. A ďalší bod programu je prezentácia komisie posúdenie vplyvu v oblasti ochrany neprístupného know-how a obchodných informácií pred tých neoprávneným získaním, využitím a sprístupnením. And we're going to start um, with the commission. Komisia, nech sa páči, máte slovo. Ďakujem. Pani predsednička. Poprosíme vás e, o slajdy, aby sme ich videli na obrazovke. Ja mám veľkú prezentáciu, tak začnem priamo e, s jej predstavením. Naposledy výbor hovoril o samotnom návrhu a vy ste chceli, aby sme vám predstavili posúdenie vplyvov, ktoré sme zrealizovali k tomuto návrhu. Máme veľa slajdov, dúfam, že vám to, že vám to e, pošlú aj e, v písomnej podobe. Takže poprosím o prvý slajd. Toto je online na stránke e, výboru. Dúfam, e, že môj prednes a tá prezentácia pôjdu zároveň. E, nebudem sa zaoberať e, tými podrobnosťami, ale chcem povedať, že vedomosti a know-how to je ťažisko modernej ekonomiky a konkurencieschopnosť našej ekonomiky závisí aj od toho, ako sa manažuje, ako sa, ako sa spravuje know-how a ide aj o to, e, čo robíme s inováciami, ako ich spravujeme. Môžeme na to využívať práva duševného, práva priemyselného vlastníctva napríklad, alebo tieto informácie o inováciách sa môžu chrániť tajomstvom. Ďalší slajd poprosíme. Každý podnik má určité cenné informácie, ktoré sú dôverné, dôverného charakteru to je nespochybniteľné. A ďalšia kľúčová vec je, že obchodné tajomstvo bude vždy niekde v reťazci. Je to niečo oddelené od legislatívy. Predtým, než sa patent zaregistruje, bude um, obsah patentu obchodným tajomstvom. Podobne akákoľvek výhoda prvého kroku sa opiera o to, že existuje nejaké obchodné tajomstvo. Takže obchodné tajomstvá sú ťažiskom, sú jadrom konkurencieschopného hospodárstva a takisto konkurencieschopnosti podnikov. Poprosím o ďalší slajd. Ďalšia dôležitá vec. Obchodné tajomstvá nedávajú držiteľovi právo na tie informácie, ktoré sú dôverné. Nehovoríme tu o výlučnom práve. Konkurent môže zákonnými prostriedkami zistiť tieto informácie. To znamená, že môže sa realizovať paralelný výskum alebo prieskum na získanie týchto informácií. V tomto zmysle je to nástroj na udržanie konkurencie schopnosti a sú to vlastne postupné inovácie, kde budujete na tom, aké informácie už máte. Na druhej strane, ďalšia dôležitá vec je, že obchodné tajomstvá môžu byť získané aj nečestným spôsobom, napríklad krádežou alebo porušením povinností mlčanlivosti, ktorú máte voči svojmu partnerovi. Veľkou otázkou je, či je toto veľký problém. Myslím si, že naše posúdenie vplyvov sa snažilo ukázať, že áno, toto je problematické. Chcem vysvetliť, čo sme robili, ako sme zbierali informácie o tejto téme. Poprvé sme urobili právnu štúdiu a vytvorili sme si prehľad o právnej situácii v 28 členských štátoch. Potom sa konala veľká verejná konferencia v júni 2012, kde bolo veľa účastníkov a tam sme diskutovali o tom, ako by sme mohli monitorovať trh a ako by sme mohli získať informácie o tom, čo nie je prístupné, pretože podniky neradi odhaľujú svoje obchodné tajomstvá. Čiže to bol vlastne problém v tomto posúdení vplyvov, ktoré podľa mňa veľmi dobre spracovalo aj výskumné oddelenie parlamentu. Je to veľmi ťažká oblasť, ťažko sa o nej získavajú údaje. A tu vlastne sa spoliehame viac menej vždy iba na prieskumy verejnej mienky. Urobili sme verejné konsultácie taktiež, ale chcem zdôrazniť e, fakt, že prieskum sektora, ktorý sme urobili, profesor Francony, veľký expert v tejto oblasti, robil vlastne tento prieskum, je z Bolone a tento prieskum má podobné ustanovenia ako e, dokument z Osla, čiže je to reprezentatívny prieskum o podnikoch z celej EÚ. Vidíte tam, že 60 vzorky boli malé a stredné podniky. K tomu sa ešte vrátim. My vždy robíme Verejné konzultácie a takisto prieskumy na verejnosti, medzi verejnosťou. Dostali sme 386 odpovedí, e, boli rozdelené samozrejme do rôznych kategórií. Nebudem tým prechádzať, ale výskumné oddelenie parlamentu um, poznamenalo, že jeden aspekt nebol úplne dobrý. Týka sa to najmä podnikov. Veci, ktoré sa musia zohľadniť, je aj to, že váženie bolo iné ako v podobných prípadoch. Jedna odpoveď je za Business Europe, ktorý zastupuje všetky podniky a jedna odpoveď za všetky malé a stredné podniky, ale to je všeobecný problém, ktorý sa vynára aj v iných verejných konzultáciách. Chcem zdôrazniť ešte jednu vec. Pokiaľ ide o odpovede občanov, asi polovica odpovedí bola presne rovnaká. Držali sa šablóny, ktorá bola na internete a túto šablónu zverejnila jedna politická strana. Samozrejme, je to dovolené, ale takisto to znamená, že my sme to napísali v posúdení vplyvov, nezaujímame k tomu pozíciu, ale opakujem, takéto veci sa môžu stať. Takže aké sú naše závery? Poprvé, k nášmu posúdeniu vplyvov máme 25 príloh, nebudem samozrejme všetkými prechádzať, ale na, tejto, na, te, na tomto slajde vidíte naše hlavné závery. Poprvé, obchodné tajomstva sú zásadnou vecou pre všetky podniky v celej EÚ. Po druhé, kradnutie obchodných tajomstiev sa považuje za reálny problém, ktorý je na vzostupe. Po tretie, a najdôležitejší záver je to zároveň pre tento výbor. My sme identifikovali, že regulačný rámec na vnútornom trhu je fragmentovaný, pokiaľ ide o um, opravné prostriedky alebo prostriedky nápravy v prípade, že sa odsudzí obchodné tajomstvo. Toto sú naozaj dôvody, ktoré um, zdôrazňujú, ktoré vyvolávajú obavy. Ďalšia záležitosť. Toto e, kradnutie podkopáva cezhraničné inovácie a mnohé podniky dnes sú veľmi špecializované a zároveň pracujú cezhranične, vyvíjajú nové biznis modely, inovatívne produkty a tak ďalej. A táto legislatívna fragmentácia má potom odradzajúci efekt, zlý efekt na takúto cezhraničnú spoluprácu s obchodnými partnermi. A to zasa znižuje hospodársky rast a konkurencieschopnosť na vnútornom trhu. Ďalej. Pokiaľ ide o hospodársky výkon Európskej únie, opäť som zdôraznil v tomto slajde, že toto je dôležité pre veľké aj malé podniky, uvidíte to aj neskôr na príklade rôznych e, čísel, že e, malé a stredné podniky jednoznačne podporujú tento návrh v Európskej únii. Ďalšia vec. Obchodné tajomstva zohrávajú veľmi dôležitú úlohu pri výmene vedomostí medzi obchodnými partnermi v celej EÚ najmä v oblasti inovácií, výskumu a vývoja. Kolaboratívny výskum napríklad je teraz e, veľmi rozšírenou vecou a to isté platí aj pre univerzity, ich komerčné oddelenia, ktoré vyhľadávajú obchodných partnerov v celej EÚ, keď e, vyvíjajú e, rôzne nové produkty, keď inovujú, aplikujú výsledky svojho výskumu a tak ďalej. Čiže je to veľmi dôležitá vec pre vnútorný trh. Pokiaľ ide o kradnutie obchodných tajomstiev, aké sú hlavné dôvody? My sme teraz vedomostnou ekonomikou, takže je jasné, že informácie sú veľmi dôležité pre každý podnik a veľmi sa mnohé podniky spoliehajú práve na obchodné tajomstvá. Po druhé, je tu faktor špecializácie, externého zadávania, licencovania. Existujú mnohé joint ventures e, podniky. To znamená, že toto je spôsob, ako rastú konkurencie schopné podniky, špecializujú sa vo svojej práci a preto je tu e, vyššie riziko, že budú unikať informácie. Pracovná sila je stále mobilnejšia a lepšie vzdelaná a presúva sa aj cez hranice. A takisto dochádza k skráteniu produkčných cyklov. Keď hovoríme o právach priemyselného vlastníctva, hovorí sa najmä o ochrane, ale typicky mnohé produkty majú um, dĺžku trvania niekoľko mesiacov. Čiže je potrebné ten, to obchodné tajomstvo využiť dobre. A opäť aj tu sa podniky veľmi spoliehajú na obchodné tajomstvá. A ďalšia vec. E, máme tu už 20 rokov internet. Informačné a komunikačné technológie sa veľmi rýchlo vyvíjajú. Všetko sa robí na internete a preto aj e, hackerstvo je veľkým problémom. Takýto spôsob kradnutia informácií je veľkým problémom. Už som povedal, že problematické sú e, v tomto kontexte údaje. My sme robili prieskum, keď som hovoril o prieskum sektora, toto robil Belogner. Máme tam reprezentatívnu vzorku. Spoločnosti boli ochotné sa podeliť o informácie, že trpia kradnutím obchodných tajomstiev a bola, bola to dosť veľká časť tých podnikov, ale podniky um, to nechcú vždy oficiálne oznamovať, pretože to môže mať uh, zlý vplyv napríklad aj na ceny ich akcií, keď hovoríme o veľkých podnikoch. Tento týždeň sme dostali informácie o tom, že jeden uh, podnik, ktorý vyrába zabavné produkty, bol obeťou hackerstva v USA a ich pevné disky boli vymazané celý týždeň, mnohé informácie, mnohé filmy boli ukradnuté, takže toto je naozaj veľký problém, ktorý je e, podporovaný aj takýmito dôkazmi, ktoré máme z praxe. Pokiaľ ide o oblasť e, regulácie, ako legislatíva zlyháva v tejto oblasti, tu máme prehľad o tom, aké typy zákonov existujú v členských štátoch. Vždy zdôrazňujem, že mnohí si myslia, že v členských štátoch existujú prostriedky nápravy. To je síce pravda, ale problém je v tom, že možnosti sa odlišujú veľmi v rámci EÚ a takisto aj oblasti, ktoré sú pokryté právom, e, sa veľmi odlišujú. Čiže je tam veľká neistota, najmä v tých cezhraničných prípadoch. teraz chcem zdôrazniť ešte niektoré dôležité informácie. Iba 10 členských štátov má definíciu v zákone, čo to je obchodné tajomstvo. Tieto definície napriek spoločnému základu, napriek faktu, že už je to v dohode TRIPS, napriek tomu tieto definície sa veľmi odlišujú. Takisto sú, to, sú tu veľmi odlišné možnosti zabrániť tretej strane, aby využila obchodné tajomstvo, ktoré pred ním, e, predtým uniklo. A v mnohých členských štátoch vôbec nie je možnosť brániť sa proti tretej strane, ktorá by chcela e, zneužiť už uniknuté obchodné tajomstvo. Iba 6 členských štátov má špecifický zákon na takúto situáciu a je to v oblasti občianského práva. Ak ste malý a stredný podnik a obchodujete cez hranične, e, máte enormné náklady na právnikov, ak chcete dosiahnuť takúto nápravu. Opäť tam vidíte, že mnohé podniky e, si želajú, aby Európska únia prijala nejakú legislatívu, ktorá by chránila podniky. Pokiaľ ide o nápravné opatrenia, vidíte to na e, tom stĺpcovitom diagrame dole. Iba v siedmých členských štátoch nemáte možnosť zničiť tovary, ktoré vznikli porušením obchodného tajomstva. <clears throat> Takže na záver by som povedal, že existujú rozdiely medzi členskými štátmi a podľa nášho prieskumu tento fakt, že existujú veľké rozdiely, odrádza často cezhraničné obchodovanie či výskum a je veľmi dôležité si uvedomiť, že v tých cezhraničných prípadoch ten, to najslabšie ohnívko v reťazi bude problém. Ak máte dobrú ochranu vo vlastnom členskom štáte, ale spolupracujete so sieťou podnikov v iných štátoch, ak sa jeden podnik nachádza v slabšie chránenej oblasti, tak to bude ten podnik, s ktorým môžete mať problém, lebo tam nemôžete dosiahnuť nápravu. A ďalšia, ďalší taký kľúčový záver z nášho prieskumu. Keď idete do súdneho sporu, v niektorých členských štátoch tá možnosť zachovania obchodného tajomstva nie je úplne jasná, keď už dôjde k súdnemu procesu. V niektorých členských štátoch takéto konania musia prebiehať e, vo verejnom konaní, takže preto mnohé podniky ani nevyužívajú možnosť súdneho procesu. No a v neposlednom rade trestné právo. Ja som sa sústredil najmä na občianské E, právo, ale trestnoprávne sankcie v tejto oblasti má iba 12 členských štátov. Tu vidíte celkový obraz, vidíte tam medzery, tie biele políčka. E, tam nie je teda tá ochrana, čiže tu vidíte opäť názorne tú fragmentáciu v EÚ. No a nakoniec, my nie sme jediní, ktorí na to myslia. Aj OECD sa zaoberá touto problematikou a skúma, aká úroveň ochrany existuje v tejto oblasti. Vidíte tu štyri, väčších, štyri väčšie členské štáty a vidíte, že aj meni, medzi nimi existujú veľké rozdiely. Ešte prebehnem cez toto. Spomenul som ten problém, že veľmi málo podnikov v súčasnosti ide na súd chrániť svoje obchodné tajomstvo, pretože tu existuje tá fragmentácia a nedostatočná jasnosť. Vidíte, že 29 respondentov sa domnievajú, že chýbajú efektívne prostriedky nápravy a 14 sa domnieva, že sa, e, že sa môžu obávať straty e, obchodného tajomstva, ak niekoho zažalujú. Takže tie dva problémy, ktoré sme zdôraznili, um, musí tu byť odrazujúci účinok, a teda existuje, ak niekto chce robiť cezhraničnú e, činnosť a konkurencieschopnosť podniku sa tým znižuje a to opäť vidíte v našom posúdení vplyvov. Sú tam príslušné odkazy. A samozrejme vždy zdôrazňujeme, že nie je ľahké tieto javy merať, ale my sme sa snažili to merať čo najprecíznejšie. Je jasné, že kvôli tejto neistote potom sú ohrazované inovácie, e, majú nižší účinok, a takisto sú vyššie náklady na ochranu informácií a inovácií. Keď sa pozrieme opäť na čísla, 40 podnikov z EÚ nechcú z týchto dvoch dôvodov sa deliť o svoje obchodné tajomstvá v rámci EÚ a viac ako 50 podnikov sa domnieva, že národné pravidlá im stiažujú cezhraničnú obchodnú činnosť. Pokiaľ ide o konkurencieschopnosť, 56 respondentov sa domnievajú, že môžu stratiť e, príjem alebo klientov alebo kontrakty. Z týchto dôvodov a je veľmi dôležité, že to vyplýva z prieskumu, ktorý hovoril aj o negatívnom efekte na malé a stredné podniky tie nemajú peniaze na to, aby registrovali svoje e, práva duševného vlastníctva. A posledná vec, ktorá podľa mňa je dôležitá, a to opäť e, ukazuje rozdiely medzi členskými štátmi, z verejných konzultácií jasne vyplynulo, že riziko je považované za vyššie v tých členských štátoch, kde je nižšia ochrana. Takže opäť sa domnievam, že toto opäť um, dokazuje, že musíme konať v tejto oblasti. A pokiaľ ide o ďalší aspekt, to je pracovný trh. Tu ide o správu, ktorá bola vypracovaná v Nemecku a prišlo o stratu medzi 30 až 70 tisícami pracovných miest v dôsledku priemyselnej špionáže a tento problém je teda naozaj závažný. Ďalšia kľúčová vec, na ktorú chcem poukázať, a to je dôležité pre členov z hľadiska mobility pracovnej sily, je jasné aj z niektorých diskusí, ktoré sme mali, že v situáciách, kde legislatívny rámec pre odškodňovanie takýchto únikov je v takej situácii, že e, to má dopad na konkurenciu a na pracovné príležitosti. Je ťažké to merať, ale je to dokonca oblasť, ktoré sa e, venuje aj v Spojených štátoch, keď je o tzv. nekonkurenciu medzi jednotlivými štátmi má to určitý odrádzajúci účinok, keď sa príslušné opatrenie uplatňuje. Pri zniženej hospodárskej súťaži, aké sú tu situá- e, aspekty, na ktoré poukazuje OECD, vidíme tu štatisticky signifikantný vzťah. Povedal by som, že tam, kde je lepšia ochrana, obchodného tajomstva a inovácií, tak sa dá potom mm, naozaj povedať, že všeobecne je to uznávané, že tam potom všetko pôsobí lepšie. Vzhľadom na uvedené problémy, účel je zlepšiť efektívnosť právneho prostredia v rámci jednotného trhu a ide aj o právnu ochranu Hlavne tu hovoríme o právnej ochrane pred e, kradnutím obchodného tajomstva. Ako som už naznačil vo svojej prezentácii, je to už do istej miery e, upravené aj v dohodách TRIPS. Takže týka sa to inovácií, ale aj transferu poznatkov v rámci jednotného trhu Ide o to, aby naše podniky boli konkurencieschopné na svetových trhoch. Právny základ, na základ, podľa ktorého môžeme konať, sa týka toho, ako budeme riešiť potom problémy eh, na trhu v rámci EÚ. Prirodzene je tu aj aspekt analýzy subsidiarity a príslušný odbor parlamentu, alebo pre parlamentný odbor pre výskum, tak ten zistil, že Španielsko a Portugalsko napríklad akceptovali spoločne naše hodnotenie subsidiarity. Pokiaľ ide o alternatívy, nebudem teraz zachádzať do jednotlivých detajlov príslušných alternatív, ale hovoríme o tom, prečo sme niektoré z týchto aspektov dali bokom v posúdení vplyvov. Jedna dôležité je o zosúladenie e, opravných prostriedkov v oblasti občianského práva i trestného práva. Čiže v rámci tohoto sme schopní vysloviť určité odporúčania pre podniky, ktoré sa chcú tou cestou uberať. Nemyslíme si, že status quo by bolo nejakou e, reálnou možnosťou do budúcna, že by sa to takto zachovalo, totiž fragmentácia, ako sa zdá, sa neznižuje a TRIPS je už e, vlastne v platnosti okolo 20 rokov a očakávali by sme, že bude mať lepšiu účinnosť táto dohoda a mnoho respondentov má pocit, že treba konať a myslím, že práve to je dôležité hlavne pre malé a stredné podniky. Treba veľmi opatrne postupovať pri vytváraní novej legislatívy, pretože eh, predstaviteľia malých a stredných podnikov boli veľmi za to, aby sa už niečo konalo aj v legislatívnej oblasti eh, za účelom ochrany. A pokiaľ ide o alternatívu 5, tam ide o harmonizáciu občianského a trestného práva, mali sme ten pocit, že poprvé trestné právo z hľadiska Európskeho spoločenstva a aj komisie, to by malo byť už to posledné, o čo by sme sa oprali, teda trestné právo. Čiže by sme sa mali uberať skôr cestou občianského práva. A po druhé, malo by asi veľmi nežiadúci dopad, hlavne vieme, že trestné právo by sa treba súčasť eh, mohlo sústredovať na aspekty mobility bývalých zamestnancov, ale dôležité, že by sme v podstate nemali asi dosť eh, dôvodov k takéto harmonizácii, preto sme túto myšlienku vypustili. Alebo opustili, zdali sme sa jej. Ďalej tu vidíme údaje, ktoré sú veľmi dôležité z hľadiska podnikov a 77 má pocit, že by mala existovať lepšia ochrana pred eh, krádežami obchodného tajomstva. 54% je za to, že by sme mali mať lepšie možnosti eh, súdnou cestou si vymáhať práva v členských štátoch a ďalšie eh, percentá pomerne vysoké, okolo 50. By, sú toho názoru tí respondenti, že by sme mali existovať odstrašujúce opatrenia alebo odrádzajúce opatrenia. Myslím, že dôkazy e, svedčia o značnej podpore tohoto smerovania a údaje hovorím, potvrdzujú to, čo som práve povedal. Tento text poukazuje aj na aspekt e, konkurencieschopnosti, respektíve hospodárskej súťaže vyšší stupeň právnej istoty a ustanovenia, ochranné ustanovenia, ktoré chránia pred zneužitým. To by malo byť samozrejme jednoznačný na prospech poctivých podnikateľov. Ide o to, aby sa nezneužívalo povedzme, aj súdne konanie na to, aby to mohlo potom ovplyvniť hodnotu daného podniku na trhu a tak ďalej keby sa treba na verejnosti odhalilo, že obchodné tajomstva daného podniku niekto ukradol. Takže treba použiť aj určité ochranné mechanizmy a aby existovali aj páky a sankcie, ktoré sa budú dať uplatniť pri zneužívaní takýchto informácií. Ďalej, aspekt pracovnej mobility. Ako som už povedal, sme presvedčení o tom, že Jasnejšie pravidla v tejto oblasti by umožnili e, aj budúcim zamestnancom e, fungovať na trhu a práve aj príslušné klauzuly non-compete, teda nekonkurovať, by potom mohli byť e, praktickejšie uplatňované. Ide o to, aby sme vypracovali text, ktorý bude vyvážený, a aby tam bol pozitívny dopad na mobilitu pracujúc pracovníkov. Hovoríme samozrejme o profesionálnych odborníkoch, ktorí majú značný stupeň odborných eh, vedomostí a majú vplyv aj na inovatívny proces, takže preto treba do textu zapracovať príslušné ochranné klauzuly, aby nedochádzalo k negatívnemu, k zápornému účinku teda pri takejto mobilite. Okrem toho sme zabudovali aj určité ochranné prvky, pokiaľ ide o tzv. whistleblowing, čiže označovanie nekalých praktík zo strany zamestnancov, ale potom ešte aj ochrana príslušných novinárov, ktorí poukazujú na takéto javy. A to je citlivá otázka, často aj z hľadiska ochrany obchodného tajomstva. Z hľadiska administratívnej záťaže nemyslím si, že by to malo byť nejaké veľké zaťaženie pre malé stredné podniky reagovať na toto. Takže pokiaľ ide o tento bod, samozrejme rád potom zodpoviem prípadné otázky. Ale mysleli sme si, že odporúčanie, respektíve keď máme už informačné kampane, že z hľadiska nákladov bude aktivita podnikov vysoká a e, v podstate išlo o informovanie podnikov o tom, aké to je ťažké e, realizovať nejaké súdne konania cezhraničné. Takže, ako som už povedal, náklady z hľadiska trestnoprávneho konania, aby to bolo značne dosť nepriaznivé, môžem povedať, predovšetkým z hľadiska mobility pracovníkov. Prejdeme k ďalšiemu slajdu. Myslím, že toto ste už videli, keď kolegovia hovorili o smerniciach Takže toto asi nechám na vás, aby ste si to pozreli. A ešte ten posledný diapozitív, čo sa týka monitorovania, hodnotenia, vyhodnocovania. Tu sme pomerne detailne prezentovali detailný monitorovací a hodnotiaci plán. Je dosť reálny, pretože sa tam používajú, alebo majú používať opatrenia, ktoré poukážu na aspekty súdneho konania, ale aj na hodnotenie ekonomických dopadov. A tu sme jasne povedali, že budeme spolupracovať e, s OHIMom, teda s príslušným úradom. A už sa začalo na tomto pracovať a ak sa môžem vrátiť k tomu príslušnému odboru parlamentu pre výskum, myslím, že sa nemusíme uponáhľať. Radšej sa dopracujeme pomalšie, ale ku kvalitným výsledkom. A potom sa rozhodneme, ktoré z ukazovateľov budú tie najlepšie a najvhodnejšie. Ďakujem za slovo, pán predseda, eh, pani predsedajúca, a ďakujem vám všetkým za pozornosť. Toto hodnotenie vplyvov, alebo posúdenie vplyvov bolo skutočne dosť obsiahle a veľmi si vážim, že ste nám dali príležitosť to tu prezentovať. Ďakujem pekne, hovorí pani predsedajúca, ďakujem vám za túto podrobnú prezentáciu. A teraz slovo má pani spravodajkyňa Lara Komín. Dobrorú. Ďakujem, pani predsedníčka. Aj ja si musím uchmatnúť troška času, eh, a to aj v nadväznosti na tú prezentáciu, ktorú sme si vypočuli. A to eh, budeme, eh, dneska sa teda spustí legislatívny postup, ktorý sa týka práve obchodných tajomstiev. Súvisí to s E, určitými aspektami e, vnútorného trhu a ochranou spotrebiteľov. Komisia takisto vydá e, svoje stanovisko. Tento spis je veľmi dôležitý podľa mňa, pretože jeho hlavným cieľom je stanoviť normy, ktoré majú zlepšiť konkurencieschopnosť našich európskych e, podnikov, ktoré pracujú na inováciách. Žijeme v období krízy a preto všetko, čo môže pomôcť e, a podporiť e, postavenie hlavne malých a stredných podnikov, si zasluhuje našu podporu. Európa je stále ešte líder na trhu inovácií a vytváranie nových e, produktov a e, služieb samozrejme e, je veľmi dôležité. Teraz tie práva na ochranu duševného vlastníctva nepokrývajú všetky informácie, ktoré si takúto ochranu zasluhujú. Informácie, ktoré majú hospodárskú hodnotu a sú veľmi dôležité pre konkurencieschopnosť podnikov. E, obchodné tajomstvá e, sú teda e, určitým nástrojom, ktorý prispieva k netechnologickej inovácii a preto treba bojovať proti neoprávnenému zverejňovaniu obchodných tajomstiev. Treba teda mať na e, zreteli ten hlavný cieľ a to je posilnenie konkurencie schopnosti e, firiem a treba sa snažiť o vyvážené riešenie zo všetkých hľadísk. E, toto je v podstate taká prvá výmena názorov a preto privítam názory a návrhy všetkých Komisia e, vykonala dve e, štúdie, jeden prieskum a jednu verejnú konzultáciu. A komisia už vtedy predpokladala, e, že sa týmto parlament bude zaoberať. My sme nastolili veľa kontaktov jednak s súkromnými osobami, jednak s podnikmi a takisto aj s asociáciami ako Business Europe a podobne. Ehm, a e, toto je pre nás veľmi dôležitý základ, ale 152 e, e, občanov, s ktorými sa vykonali konzultácie, to je skutočne málo, ehm, takže toto je určitý problém pokiaľ sa na celú otázku pozráme z hľadiska ochrany spotrebiteľov. V každom mm, prípade e, tie názory e, boli e, rôznorodé. Na jednej strane boli názory podnikov, na druhej strane názory občanov. Z hľadiska občanov sa hlavne poukazovalo na nedostatok transparentnosti pretože pre občana je e, ten pojem obchodného e, tajomstva nedostatočne e, definovaný. K tomu sa treba ešte nejak lepšie vyjadriť. Samozrejme, občania sa aj ináč pozerajú na nové právne predpisy v tejto oblasti. To si takisto zasluhuje určité zváženie. Máme tu E, takisto e, bola požiadaná o vyjadrenie takisto aj Európska organizácia spotrebiteľov, ale ešte sa nevyjadrila. Ja e, by som ešte chcela povedať, že na minulom stretnutí sme požiadali o posúdenie vplyvu, to sme už dostali, takže chcem komisii poďakovať za túto iniciatívu. A v tomto posúdení takisto bolo jasne povedané, že členské štáty majú veľmi rôznorodé právne predpisy na ochranu e, obchodného e, tajomstva. Takže e, tá smernica by mala smerovať aj k tomu, aby sa táto situácia zosúladila. <clears throat> Takže teraz pokiaľ ide o tie kapitoly, kapitola 1 a oddiel 1 a 2, tu by som e, možno ocenila restriktívnejší všeobecný e, e, prístup, najmä pokiaľ ide o, o rozsah pôsobnosti. Článok 1 vymedzuje rozsah pôsobnosti smernice. V tomto prípade by to bolo vhodnejšie, lepšie špecifikovať a e, stanoviť tam aj to, e, že e, tie vnútroštátne právne predpisy, ktoré upravujú ochranu obchodného tajomstva, by mali byť lepšie zohľadňované. A mali by sa vytvoriť akési minimálne štandardy ochrany v rámci tohto dokumentu na ochranu obchodného tajomstva, tak aby existovala minimálna miera harmonizácie Samozrejme, máme tu štáty, e, ktoré majú pomerne vysokú mieru ochrany obchodného tajomstva, ale sú aj štáty, ktoré prakticky to neupravujú vôbec a tam by bolo vhodné túto ochranu e, trochu e, posilniť. Pokiaľ ide o vymedzenie pojmov, tak eh, podľa môjho názoru nie sú eh, problematické, vychádzajú z dohody eh, TRIPS, hoci sme ešte mm, dostali určité požiadavky na určité spresnenie práve v nadväznosti na to, čo sa hovorí v TRIPS. Články 3 a 4 hovoria o oprávnenom alebo neoprávnenom používaní obchodných informácií tie sú zásadnej povahy. A takisto sa tu e, pracuje aj s princípom e, viny e, pri neoprávnenom používaní informácií, takisto s pojmom nedbalosti, ale v každom prípade si obchodné tajomstvo zaslúhuje väčšiu ochranu. Ja by som si tu chcela vypočuť váš názor, pretože je to veľmi citlivá otázka. Pokiaľ ide o prostriedky nápravy, to je vlastne časť 3 prostriedky nápravy a e, sankcie. E, myslím, že tu nie sú e, obzvláštne problémy z hľadiska interného, vnútorného trhu alebo spotrebiteľov. Hoci aj tu by som ešte si chcela vypočuť vaše stanovisko. Hovorí sa tu o zabezpečení základných e, práv jednotlivcov, spotrebiteľov, e, zamestnancov, profesionálov a takisto aj e, podnikov. Úvodné ustanovenie 23-24 sa konkrétne venujú týmto otázkam a každá legislatíva samozrejme nemôže znižovať mieru a rozsah týchto práv a to aj s ohľadom na Európsku chartu základných práv a slobod. Ja e, samozrejme mm, vítam, že e, chcete, aby, aby sa k tomu vyjadrili aj kolegovia, ale máme tu ešte e, potom vyjadrenie Katrin Stein. Takže už len pár minút. Dve minútky, ak môžem. Not a problem. Dobre. Takže ešte raz. Nakoniec, tak to poviem. Myslím si, že je dôležité. A, no, je lepšie po taliansky. In questo caso, eh... Takže sa vrátim k taliančine. Ja by som ešte chcela aj tu počuť váš názor, pretože sú tu skutočne veľmi citlivé body. Ja sa ospravedlňujem za to, že, dochádza, prichá, že zabieham do podrobností, ale máme tu e, práve e, to e, posúdenie vplyvu. Prepašte teda, že som hovorila tak dlho, vychádzala som skôr teda z talianskej situácie, ale E, chcela by som sa skutočne venovať skôr konkrétnejším otázkam a nie tým, e, ktoré sú všeobecnej povahy. Ďakujem. Ďakujem vám. Pán Moretti. Pán Moretti tu nie je. ECR, pani Emma McClacken, Ďakujem pani predsedajúca, ďakujem pani spravodajkyni aj komisii za to, že nám prezentovala e, takto podrobne posúdenie vplyvu. E, prekvapuje ma, e, že na tej poslednej priesvitke ste poukázali len na jeden problém. Dúfam, že to tak bude aj v členských štátoch, keď sa ich na to budeme pýtať jednotlivo. Vy ste hovorili práve o tom, že by sa to malo riešiť, tieto konflikty v oblasti obchodného tajomstva v rámci občianského práva. Hovorili ste o tom, že to bude prínosom najmä e, je tu otázka, akým to, akým to bude prínosom pre malé a stredné podniky, ktoré nemajú dostatok prostriedkov na e, E, takéto súdne spory, ale ide tu aj o premlčacie obdobie. V tom v Spojenom kráľovstve to napríklad 6 e, rokov. Treba nájsť teda určitý rozumný spôsob, ako toto e, prekonať. Potom tu máme náklady. Vy ste hovorili o tom, že e, s tým nebudú súvisieť žiadne náklady. Je to tak skutočne e, pravda. A hovorili ste takisto, že ktoré, krajiny, ktoré už majú zavedený určitý systém, že tento systém nebudú musieť meniť. Je to tak? Ďakujem vám. Pani Kalas, ďakujem. my sme mali diskutovať o posúdení vplyvu komisie a ešte sme nevideli návrh správy. Takže nemôžem sa vyjadrovať e, k pripomienkam spravodajkyne, ale mám takú všeobecnú e, výhradu možno. Posúdenie vplyvu vychádza z toho, že ochrana obchodného tajomstva v Európskej únie podporuje inovácie, ale ja by som sa chcel spýtať trocha opačne. E, pravidlá Európskej únie o ochrane obchodného tajomstva a podobne. Mohlo by sa stať, že by mohli byť aj vlastne kontraproduktívne, pokiaľ ide o inovácie a schopnosť. Lebo e, predsa len e, ide o zdieľanie a informácií a e, spoluprácu E, takže ako e, to zosúvzťažníme s ochranou, e, s týmto prístupom k ochrane obchodných tajomstiev. A potom otázka malých a stredných podnikov. Na jednej z priesvitiek vášho posúdenia vplyvu ste povedali, že 125 spoločností vlastne odpovedalo a 29 z nich boli malé a stredné podniky. Znamená to skutočne, že by to malo vysoký prínos pre malé a stredné podniky, ako vy tvrdíte, lebo v podstate e, tie práve nemajú dostatok peňazí na to, aby sa mohli súdiť v prípade ehm, krádeže, e, krádeže obchodného tajomstva. Ehm, nemajú dostatok e, finančných prostriedkov na rozdiel od veľkých, od veľkých firiem a potom ešte e, zvýšený počet e, právnych sporov zo strany veľkých spoločností by vlastne ešte viac ďalej mohol zhoršiť e, situáciu a prístup malých a stredných podnikov k, na súdy a k súdnemu konaniu. Vy ste na ďalšej presvitke poukázali aj na to, že obchodné tajomstvo neznamená, že niekto iný nemôže prísť s podobným nápadom alebo s podobným vynálezom. Otázka je, ako môžete teda dokázať, že ide práve o vaše obchodné tajomstvo, že vy ste boli ten prvý, ktorý to objavil alebo e, vymyslel. Keď, prišlo, keď príde ku krádeži, ako toto vlastne sa môže potom preukazovať a dokazovať? v podstate e, sa e, tá situácia väčšinou dá formulovať tak, e, že ten poškodený tvrdí, zarobil by som veľa peňazí, pokiaľ by sa, pokiaľ mi to, pokiaľ, alebo keby mi to obchodné tajomstvo neboli bývali ukradli. No ale um, samozrejme to je tvrdenie proti tvrdeniu. A ešte pokiaľ ide o obchod, Eh, existuje legislatíva na ochranu obchodného tajomstva, krádež obchodného tajomstva a podobne. Ale máme tu Čínu a Rusko a to sú veľkí obchodní partnery, možno Rusko už nie toľko, ale Čína v každom prípade áno, ako je to tam. Pascal de Hunt. Oui, merci, euh, madame la présidente. Ďakujem. Pani predsednička, ja budem stručný, nebudem uh, opakovať, čo som už povedal naposledy o prekvapujúcom charaktere alebo spôsobe, ktorým komisia prezentuje túto správu, túto prácu, aby sme dosiahli cieľ, ktorý podľa mňa je dosť vzdialený tomu, ktorý sa prezentuje, tak stláčame určité e, gombíky. Prvý gombík je konkurencieschopnosť v Európe, druhý gombík je ochrana alebo obrana malých a stredných podnikov. Samozrejme, to je dobrý cieľ. Tretí gombík, e, vytvárame pracovné miesta. A štvrtý gombík, e, všetko je to prospešné, hovorí sa pre výskum, vývoj, e, pracovné miesta a tak ďalej a tak ďalej. Ale ja voči tomu mám nedôveru. Vždy sa využívajú malé a stredné podniky, napríklad aj vo Francúzsku, Často existujú odbory, ktoré pardon, zväzy zamestnávateľov, ktoré už dlho obhajujú obchodné tajomstva. Samozrejme, nie je ťažké nájsť 150 podnikov, ktoré vám toto povedia, že áno, ohrozuje ich kradnutie obchodných tajomstiev. Ale ja som veľmi znepokojený tým spôsobom, ako sa tento spis prezentuje z rôznych dôvodov. Ako som už povedal naposledy, myslím si, že henta tabuľka, ktorá nám bola ukázaná, zavádza. Mm, ja poznám francúzsku e, legislatívu, ja som advokát, e, som trošku starší možno než e, pani Kalas, pracujem už 25 rokov a ako advokát vo Francúzsku, keď je obchodné tajomstvo legitímne, toto slovo nenachádzam v smernici, ale ja chcem vedieť, aké legitímne práva ochraňujeme. Ak je to teda to tajomstvo legitímne, tak je dokonale chránené na občianskom súde aj na trestnom súde. Ja teda nemám dôveru k takýmto deklaráciám a k takýmto autoritárskym argumentom pretože vy systematicky hovoríte, nefunguje to, každý štát má inú legislatívu, áno, to je pravda, ale vy tu bizarne zamietať, zamieňate argumenty, hovoríte, že je to občianská legislatíva a obchodná legislatíva, ale potom hovoríte o trestnoprávnych sankciách. A potom jedna vec ma ešte viac znepokojuje, Hovorili ste o tom e, príklade súboru, ktorý bol, bol e, ukradnutý v USA. A ja sa pýtam, vysvetlíte mi, ktorý e, štát e, netrestá e, krádež. Ktorý štát chráni zlodejov, pretože ak niekto ukradne súbor, tak je to predsa krádež a na to existuje trestnoprávna legislatíva a potom samozrejme aj občianskoprávna legislatíva, obchodná legislatíva, ktorá toto trestá. Pokiaľ ide o obchodné tajomstvo, ktoré nie je definované, to ja chcem vedieť, ako, ako to bude poškodzovať práva spotrebiteľa. Máme tu TTIP a dohodu o ochrane obchodného tajomstva. Vy mi hovoríte, že obchodné tajomstvo sa vzťahuje na všetky výrobné postupy, ale ak by to bola pravda, tak potom spotrebitelia by už nemali prístup k určitým dôležitým informáciám o produktoch, pretože budú chránené obchodným tajomstvom. A to isté platí pre sociálne aspekty. Ja si myslím, že v súčasnom stave návrh smernice je nebezpečný, príliš široký, je tam príliš málo a slabých výnimiek a musím povedať, že vy ste mi doteraz nedokázali, že existuje skutočne problém s ochranou ehm, malých a stredných podnikov a s ochranou e, produkcie. Ďakujem. Takže e, Julie Mastaka je, za, e, je spravodajcom za QE a EFTD tu Mm, nevymenovalo tieňového spravodajcu a nikto tu vlastne ani od nich nie je. Julia Veda a potom Grapini, Madame Grapini a potom ešte dáme slovo komisii, aby mohla zareagovať. Takže Julia, prosím, veľmi, veľmi stručne. Áno, pokúsim sa o stručnosť Ide mi o jeden z možných dôsledkov posúdenia vplyvu. Komisia hovorí, že navrhovaná smernica má mať pozitívny vplyv na mobilitu pracovnej sily a know-how zamestnancov je samozrejme jedným z najväčších aktív zamestnancov, ktorí sa uchádzajú o prácu a potenciálni zamestnávateľia chcú vždy e, CV e, s celou pracovnou históriou a predpokladajú, že z predchádzajúcich e, zamestnaní ten zamestnanec prinesie určitý know-how. Táto smernica definuje vlastne každé informácie, všetky informácie ako obchodné tajomstvo, ako to potom bude s ochranou um, zamestnanca uh, v novom zamestnaní, uh, pokiaľ ide o možnosť, že by vlastne mohol prezradiť obchodné tajomstvo pri výkone práce, ktoré získal u predchádzajúceho zamestnávateľa pri výkone práce pre nového zamestnávateľa. Pani Grapini. Ďakujem, pani predsedajúca. Úprimne povedané, ja som si veľmi pozorne všetko vypočul a mám trocha obavy o malé a stredné podniky, lebo veľké podniky si e, samozrejme môžu jednoducho privlastniť e, obchodné tajomstvo e, dovolené informácie od tých malých a stredných podnikov a to preto, lebo tie malé a stredné e, nemajú e, toľko finančných prostriedkov, aby sa súdne chránili. Ako teda chcete do budúcnosti chrániť malé a stredné podniky? Ja som vlastne človek, ktorý vzýšiel z tohto, e, z tohto prostredia malých a stredných podnikov. V mnohých krajinách sa vlečú súdne prípady 7 až 8 rokov a e, potom e, vznikajú ešte e, cel, veľké počty konfliktov medzi zamestnancami a zamestnávateľmi, pretože zamestnanci, keď odchádzajú z starého zamestnania, môžu skutočne si sebo, so sebou odniesť aj obchodné tajomstvo, ktoré potom potenciálne môžu prezradiť. Zasahuje do toho ešte aj otázka povedzme, určitého zaujatého e, prístupu aj pracovného, z hľadiska pracovného práva, práva e, voči zamestnancom. Takže len 10 krajín, ak som to správne pochopila, majú definíciu obchodného tajomstva. A je to tá istá definícia, alebo sa to všade definuje ináč. A pretože ak by aj tieto definície boli odlišné, tak aj to môže byť jeden z potenciálnych zdrojov e, konfliktov alebo problémov. A ako potom môže prebiehať cezhraničný obchod, ak tie definície nie sú rovnaké? Otázka teda je, či týmto prístupom malým a stredným podnikom pomôžeme, alebo či, ich s tým skôr, e, či to na ne bude skôr pôsobiť likvidačne. Ja jednoducho nechápem, ako sa tento prístup má aplikovať, ak teda nemajú všetky krajiny definíciu obchodného tajomstva, má to len 10 krajín, máme tu teda dohodu e, TRIPS, e, ale kolega právnik to veľmi múdro povedal. Ako e, môžeme napríklad e, dokázať, e, že v prípade vyzradenia obchodného tajomstva to tajomstvo bolo skutočne originálne, že som bol ten prvý, ktorý povedzme nejakú informáciu mal. Ako teda budeme chrániť obchodné tajomstvo a malé a stredné podniky? Ďakujem vám. Komisia. Chcete sa vyjadriť k týmto otázkam? Áno, pokúsim sa, pani predsednička. Um, nemáme už toľko času, ale pokúsim sa zareagovať aspoň na niektoré a takisto som rád, že sa venujeme malým sa stredným podnikom. Ten počet malých a stredných podnikov v tom eh, posúdení a v tom prieskume nie je tak vysoký, ale využili sme e, vedeckú, vedeckú techniku. To znamená, že e, skutočne ten ich počet je dostatočný. Sú to reálne e, malé a stredné podniky, ktoré sa vyjadrili a majú určité svoje záujmy v tejto oblasti. Je to síce malé, malý počet, ale opäť by som chcel apelovať, aby ste sa pozreli na to, ako sa postupovalo a tá metodika je medzinárodne e, uznávaná a, a potom počet e, e, a, a ešte potom tie výhrady tom ich poslancov, že mnoho malých a stredných podnikov nejde do súdneho sporu. Treba povedať, že mnohé idú do súdneho sporu. A mnohé nám takisto povedali, že aj len to, že by existovalo e, európske e, právo alebo európska legislatíva, ktorá by e, presadzovala vo všetkých 28 štátoch o to, o čom hovoríme a že by to bolo kompatibilné s TRIPS, že mimochodom TRIPS mali členské štáty transponovať, tak to už by pomohlo, pretože to že niektoré členské štáty majú svoje právne predpisy na ochranu obchodného tajomstva a dôverných informácií, ešte neznamená, že je žiaduca určitá miera harmonizácie. Takže nepodceňujme tie malé a stredné podniky. A potom tu máme ešte otázku súdnych sporov. Mnoho malých a stredných podnikov povedalo, že v prípade spoločného, spoločnej definície a jednoznačného prístupu by im toto skutočne pomohlo, napríklad v tom, že by sa spájali v súdnych spojoch proti e, veľkým e, spoločnostiam a už by mali napríklad možnosť e, vyjednávať e, s takýmito veľkými spoločnosťami. Samozrejme, veľké obchodné e, asociácie budú lobovať a podobne, ale mnoho malých a stredných podnikov nakoniec e, e, spolupracuje s veľkými podnikmi. A nemyslíme si, že keď táto smernica situáciu objasní, by v podstate tie negociačné možnosti malých a stredných podnikov oslabovala. Naopak, podľa mňa ich bude skôr posilňovať. Takže pokiaľ ide o malé a stredné podniky, myslíme si, že to má pridanú hodnotu. A okrem toho, a už som o tom hovoril v prezentácii, všetky členské štáty tým alebo oným spôsobom majú nejakú ochranu. Ale my sa tu nepýtame na to, čo sa deje v jednom alebo v druhom členskom štáte Kľúčová, kľúčové sú tie rozdiely v tom, ako to robia. A nám ide o to, že najmä v cezhraničných prípadoch potrebujete mať právnu istotu, ktoré, ktorá časť legislatívy e, sa týmto zaoberá a e, ako sa e, môžete chrániť a aké náklady s tým budú súvisieť. A toto práve ešte zabezpečené nie je a to je veľmi dôležité podľa mňa. No a ešte posledný bod je veľmi zriedkavé, že v prípade legislatívneho návrhu eh, je reakcia malých a stredných podnikov tak e, výrazne pozitívna ako v tomto prípade, pretože e, väčšinou malé a stredné podniky sa k tomu stávajú opačne, nepáči sa im práve tá predstava e, súdnych sporov, ale v tomto prípade práve naopak tá reakcia bola veľmi pozitívna. Keď sa pozriete na posúdenie vplyvu, skutočne nebolo to ušité horúcou ihlou. Ďakujem. Spravodajkyňa, e e, chce e, sa ešte vyjadriť. Chcete sa vyjadriť posledné pripomienky? Áno, veľmi stručne. Keby to nebola smernica v prospech malých a stredných podnikov, tak e, by nás to až tak e, nezaujímalo. E, v Taliansku je taká situácia, že skutočne sa tieto práva porúšajú práve aj v dôsledku toho, že sa súdne spory takto vlečú. A samozrejme tá harmonizácia na európskej úrovni tu vyvstáva aj otázka, či by sa vôbec nemal harmonizovať celkovo alebo širšie boja, ten, ten um, justičný systém, ale pokiaľ ide o e, tieto mm, spoločnosti, ktoré pracujú na inováciách, my ich napríklad e, finančne podporujeme, tie vyvinú nové technológie, ktoré nakoniec využijú veľké, veľké spoločnosti veľké firmy. Takže toto treba upraviť prostredníctvom harmonizovanej európskej definície. A samozrejme, pokiaľ v niektorom členskom štáte je vyššia miera ochrany, tak e, e, prečo nie? Ale ja osobne si myslím, že by sme mali mať jednotnú mieru ochrany, ja som v tom pomerne radikálne, ale v každom prípade by sme mali mať aspoň minimum harmonizácie. Ďakujem. Ďakujeme za veľmi detailnú, podrobnú prezentáciu e, posúdenia vplyvov, ktoré ste vypracovali. Ďalší bod je takisto prezentácia posúdenia vplyvov je to posúdenie vplyvov o spotrebičoch, ktoré spalujú plynné paliva. Spravodajkňa je Katrin Štiller. A takisto tu máme zástupcu oddelenia Európskeho parlamentu pre posúdenie vplyvov, zástupkyňu. E, ona nemôže prísť popoludní, takže ak chcete, môžete sa vyjadriť e, teraz predpoludním aj k niektorým popoludnejším posúdeniam vplyvov. Týmto sa teda budeme zaoberať najskôr. Nech sa páči. Ďakujem. Uh, Takže najskôr možno prezentácia a pod, zo strany komisie a potom by sme oh, odpovedali na akékoľvek otázky. Ďakujem. Môžeme sa pozrieť na prvý slajd. Tá prezentácia z mojej strany bude čo najstručnejšia, samozrejme, ale najskôr chcem ilustrovať celý proces. Smernica o plynových e, spotrebičoch a ich e, príslušenstve existuje od roku 1999. Hovoríme tu teda o klasickom právnom rámci, ktorý fungoval dobre, ale teraz e, je v procese prepracovania. Máme pracovnú skupinu členských štátov, ktorá existuje už odkedy nadobudla smernica účinnosť a v rámci diskusí na tejto pracovnej skupine boli identifikované rôzne problémy a aspekty. Táto skupina zriadila aj Task Force, ktorá detaľnejšie zasa hovorila o tom, či je potrebné prepracovať súčasný právny rámec. Paralelne k tomu sa konalo hodnotenie ex post, hodnotenie existujúcej smernice. No a tieto závery pracovnej skupiny Task Force, pracovnej skupiny členských štátov a aj hodnotenia boli využité na to, aby sme vypracovali štúdiu, ktorá posudzuje vplyvy a paralelne k tomu sme takisto zorganizovali verejné konzultácie, aby sme sa spýtali e, laboratórií, výrobcov, súkromných občanov, členských štátov, úradov E, čo si myslia a e, tí nám poskytli svoju spätnú väzbu. No a toto všetko prispelo k tomu, že posúdenie vplyvov komisie malo za následok, že komisia v máji 2013 schválila správu o posúdení vplyvov a potom nasledovala finalizácia návrhu smernice a Komisia potom schválila legislatívnu iniciatívu a návrh bol predložený v máji tohto roka. Ďalšia priesvitka, poprosím. Máme tu tri rôzne oblasti, ktoré skúmame. Poprvé, to je vždy zosúladenie s novým legislatívnym rámcom. Je to záväzok, ktorý na seba vzali inštitúcie a v prípade plynových spotrebičov sme sa takisto zaviazali, že zapracujeme štandardizované horizontálne definície, ktoré boli schválené v rozhodnutí 768 z roku 2008. To znamená, že tak ako v prípade iných smerníc, ktoré podliehajú prepracovaniu, zohľadnili sme horizontálne definície. Zapracovali sme do textu horizontálne definície, hodnotenie zhody, povinnosti hospodárskych subjektov, notifikované orgány a tak ďalej. Nekonštatovali sme nejaké závažné problémy s horizontálnymi aspektami pri implementácii smernice o e, spotrebičok spalujúcich plynné palivá, ale samozrejme boli tam určité záležitosti, ktoré sme museli riešiť. V prípade týchto plynových spotrebičov nebolo potrebné robiť viac ako čisté právne zosúladenie súčasného textu, takže Teraz sa nezavádza do nového návrhu e, žiaden nový právny prvok a tie dopady, alebo teda vplyvy, sú tie isté ako v prípade tých deviatich smerníc, ktoré sú v balíku tzv. alignment package. Takže aby som to zhrnul, poprvé, nie je tu žiaden vplyv e, na e, náklady notifikovaných orgánov alebo podnikov. Ide len o to, aby sa doplnili existujúce povinnosti, aby sa kodifikovala prax, ktorá sa v sektore už uplatňuje. Nebola tu žiadna možnosť robiť e, číselné odhady vplyvov, máme iba kvalitatívne vplyvy, ktoré sa posudzujú. A Takisto tu ide o to, aby malé a stredné podniky ne, nemali príliš veľkú záťaž pri tejto revízii legislatívy. Ale samozrejme zvažovali sme aj náklady pre verejnú správu, notifikácia, práca notifikovaných orgánov a tak ďalej. Teraz eh, záležitosti, ktoré sú špecifické pre tento sektor, my sme všetky príspevky od zainteresovaných e, preskúmali, prečítali a identifikovali sme niekoľko oblastí, ktoré sa musia pri prepracovaní riešiť. Prvá, poprvé, zapracovanie do textu e, sektorovo špecifických definícií. Napriek e, rozsahu, ktorý sme si nadefinovali, nie je e, tam definícia tzv. listed applications a to je e, to je e, vec, ktorá sa musí zlepšiť, aby sme zlepšili celú právnu jasnosť a preto sme sa rozhodli, že potrebujeme tieto sektorovo špecifické definície v právnom texte. Druhá záležitosť je potrebné zlepšiť definíciu obsahu oznámenia členského štátu o podmienkach dodávania plynu. Už dnes je stanovený formát tejto informácie a spôsob e, jej doručovania, ale je stále viac prípadov, kde sa používa napríklad bioplyn a preto musíme byť pripravení na odlišné scenáre a musíme tam zahrnúť špecifické um, požiadavky pre tieto oznámenia. Takisto sme tam dali ustanovenia, ktoré hovoria o vzťahu medzi nariadením o plynových spotrebičoch a európskou legislatívou o energetickej účinnosti. Pokiaľ ide o ďalšie články a zásadné požiadavky, zdá sa, že neexistuje potreba zachádzať za hranice súčasného právneho textu. Stačí iba zlepšiť znenie, urobiť nejaké redakčné úpravy a kodifikovať tú prax, ktorá sa už uplatňuje, ktorú už uplatňujú zodpovední výrobcovia. Čiže e, povinné hodnotenia rizika a všeobecné princípy dizajnu sme zaviedli do prílohy 1, kde sú zásadné požiadavky Essential Requirements. Ďalej, pokiaľ ide o rozsah e, pôsobnosti nariadenia, musíme si uvedomiť, že v procese posúdenia vplyvov nebolo možné identifikovať e, žiaden dôvod, ktorý by zdôvodnil, prečo je potrebné e, rozširovať rozsah. Nevytvárajú sa tu žiadne bariéry obchodu ani e, sa neznižuje bezpečnosť plynu, takže rozsah pôsobnosti je presne taký istý ako dnes, o, s tou výnimkou, že sa odstraňujú niektoré limity teploty 105 e, stupňov Celzia teplota vody pre niektoré špecifické dizajny. Toto sme vyškrtli, pretože tieto limity teploty dnes e, reflektujú iba rizika vyplývajúceho z tlaku a tlak je riešený v súčasnosti inou európskou legislatívou. E, je to smernica o tlakových zariadeniach. Takže je to harmonizované v európskej legislatíve, takže sme mohli tento, e, túto hornú hranicu teploty odstrániť. Pokiaľ ide o aspekty, ktoré sú pokryté právnym textom, zdá sa takisto, že súčasné požiadavky pokrývajú všetky riziká vyplývajúce z plynu, takisto aspekty energetickej účinnosti. Avšak pokiaľ ide využívaň, o využívanie energie a energetickú účinnosť. V tomto texte nie je potrebné ísť ešte ďalej do detajlov, pretože máme zasa špecifickú legislatívu o energetickej účinnosti, ktorá onedlho vstúpi do platnosti a my sa odkazujeme v tomto právnom e, texte na tento lex specialis. Chcem ešte povedať, že počas verejných konzultácií zainteresované strany podporili tieto pozmeňovacie návrhy, ktoré sa um, zavádzajú do návrhu. Nebudem prechádzať všetkými, nebudem menovať všetky tie odrážky, chcem iba z toho vyvodiť, že vo väčšine prípadov dve tretiny alebo tri štvrtiny, čiže až 75 respondentov podporovali tieto pozmenujúce návrhy, ktoré navrhujeme. Ďalším krokom v procese, keď už identifikujeme mm, tie problémy, respektíve už sme si identifikovali problém, tak potom sme si vypracovali rôzne politické alternatívy, ktoré podľa nás nejakým spôsobom zlepšujú právny rámec. Tu si musíme uvedomiť, že právny rámec ako taký rozsah, zásadné požiadavky a tak ďalej, to sa nezmení. Dotknuté strany, výrobcovia, notifikované orgány, úrady členských štátov tieto e, subjekty ostanú také, aké sú dnes. V praxi táto zmena má za cieľ zlepšiť jasnosť právneho textu. Chceme, aby ten právny text bol čitateľnejší, aby bol v súlade s NLF, ale nezachádzame za hranice toho, čo je v súčasnej smernici o plynových spotrebičoch. Takže posúdenie vplyvov sa dostalo k záveru, že neexistujú žiadne závažné ekologické, sociálne alebo ekonomické vplyvy tejto revízie súčasného právneho rámca. A preto tie jednotlivé politické alternatívy by sa mohli riešiť e, primeraným spôsobom na základe porovnania kvalitatívnych aspektov. My sme nemali možnosť vidieť nejaké kvantitatívne rozdiely medzi tými politickými alternatívami, čiže nie je tam nič číselné. E, politické alternatívy sú na ďalšom slajde. Máme tu tri alternatívy alebo tri scénáre. Základný scenár nerobiť nič, potom druhá alternatíva, tzv. E, tzv. nezávislá legislatíva soft law, teda, že necháme právny text nezmenený a zavedieme iba usmernenia a potom tretí scenár zmeníme právny text, zmeníme legislatívu. museli sme skonštatovať, že už teraz máme 23 výkladových dokumentov, takže už e, so súčasnou smernicou sa nachádzame v scénári 2. Aby sme teda dosiahli naozaj to, čo chceme dosiahnuť, zdá sa, že na základe porovnania tých scenárov tá, ten legislatívny scenár, ten tretí scenár je najlepší, najlepšie reaguje na potrebu zlepšiť a, a vyjasniť právny rámec. Takže našim záverom je, že chceme zmeniť legislatívu, pretože tento scenár by zvýšil bezpečnosť v krátko aj dlhodobom výhľade, poskytuje právnu istotu a uľahčuje dohľad nad trhom. Takisto vytvorí um, jednotnú úpravu v celom sektore a implementáciu takisto uľahčí. No a posledná vec. Tak ako aj iné návrhy, ktoré máme na stole, aj tu sa domnievame, že regulácia je najlepší právny, pardon, že nariadenie je najlepší právny nástroj pre nás. Nariadenie má zjednodušujúci účinok. Máme jeden právny text namiesto 28 rôznych národných transpozícií. Čiže celý sektor sa opiera o jednotný text. Bude e, konzistentnosť vďaka zosúladeniu z NLF. Nemôže dôjsť k tomu, že sa budú na národnej úrovni zavádzať prísnejšie dodatočné požiadavky, Všet, e, to isté sa teda bude aplikovať na celú EÚ a zároveň tie charakteristiky nového prístupu sa zachovajú, čiže výrobcovia si môžu zvoliť rôzne technické špecifikácie, ehm, všetky sektorové štruktúry, pracovné skupiny, administratívne e, skupiny pre spoluprácu a tak ďalej ostanú zachované. Nevidíme tu ani konflikt s princípom subsidiarity, keď navrhujeme nariadenie. Členské štáty si zachovajú právomoc v oblasti dohľadu nad trhom pri implementácii a v špecifi- tomto špecifickom prípade takisto naďalej budú e, stanovovať podmienky dodávok plynu a bezpečnosť plynu. Takže toto je naše zhrnutie posúdenia vplyvov a teraz odovzdám opäť slovo predsedničke. Thank you. Ďakujem pekne. Katrin Štánu, ako spravodajkyňa, nech sa páči. Áno, ďakujem za slovo, pani predsedajúca, a ďakujem aj za túto prezentáciu, ktorá doznela. To mi dáva priestor na to, aby som položila niekoľko otázok, ale Myslím, že využijem príležitosť aj na to, aby som povedala niečo ohľadne lehoty na preklady. 20. január je ten dátum a uberáme sa tým smerom, že naozaj pokrok prebieha 24. februára, potom pokračujeme ďalej na prijednávaní. Stretnutie s aktérmi a zainteresovanými aj v danom odvetvi sa bude konať ale chcem zároveň poďakovať komisii aj za to, že zodpovedala moje otázky, ktoré sme predostreli nedávno. Niekoľko vecí, na ktoré chcem poukázať v rámci prezentácie, ktorá doznela. Podmienky na dodávky plynov a aj v súvislosti e, s obnoviteľnými zdrojmi. Toto určite má dopad na samotné plynové spotrebiče. Takže iste by bolo dobré, keby ste nám mohli povedať niečo o týchto podmienkach dodávok plynu taktiež. A skúmali ste aj sledovanie trhu a taktiež presadzovanie niektorých aspektov v praxi. Je to dôležité, pretože tento návrh hovorí aj o bezpečnosti v oblasti plynu, ale aj o energetickej efektívnosti, a to je nesmierne dôležitá vec pre našich občanov. Hlavne keď e, si nakupujú príslušné produkty v rámci EÚ. Ja je určite 24. februára budem mať príležitosť podrobne prezentovať svoju správu, takže neviem teraz zachádzať do detajlov. Keď ide o to, že tento materiál sa má stať nariadením, tak je to dôležité, aby sme mali jeden súbor predpisov, ktorý bude platiť v rámci celej EÚ. Ďakujem vám za váš čas a vieme, že sa čoskoro aj tu v rámci výboru budeme venovať vlastnej dopadovej štúdii, ale ako už pani predsedajúca povedala, tešíme sa ešte na ďalšie správy, ktoré sa budú týkať e, tohto nového legislatívneho rámca. Preto je dôležité mať k dispozícii celý tento balík a venovať sa tým aspektom, ktoré sú v súlade s danou konzistentnosťou a teším sa na ďalšie otázky. Ďakujem. Ďakujem pekne. Teraz dáme slovo tieňovým predstaviteľom a potom jednotlivým politickým stranám. Pán profesor, ďakujem za slovo. Budem hovoriť po rumunsky a samozrejme ide o technické záležitosti a budem ešte e, sa venovať aj tomu, čo navrhla pani Katrin Steiner. Takže smernica, ktorá sa týka zariadení, ktoré spalujú plyn, hovorí o tých e, zariadeniach, ktoré už sú na trhu Štúdia poukazuje na dobrú situáciu aj na dobrú implementáciu príslušných predpisov v jednotlivých štátoch. Táto smernica, teda 2009-142, nehovorí o tom, ako sa príslušné požiadavky majú dosiahnuť. Predpokladá sa, že výrobcovia to poriešia už priamo v procese výroby a že sa potom na trh dostanú také produkty, ktoré už sú z hľadiska noriem zharmonizované, pokiaľ ide o technické parametre. E, posúdenie vplyvu, ktoré predložila Európska komisia, ma privádza k jednej otázke. E, no, rád by som vedel, či komisia toho porovnania a so závermi štúdie a verejných konzultácií, či komisia zaznamenala nejaký dopad na aspekt bezpečnosti pre spotrebiteľa. A teda čo robiť, aby sa splnili požiadavky, ktoré sú v prílohe 1. Ďakujem. Ďakujem pekne. Pán Ďakovič, to nie je. Za ECR. A, a pardon. Za socialistov teda. Ako? Potom za ALDE. Nikto tu... A, pardon, Pascal. Nie, Pascal teda nie. Pardon, teda. Ďakujem pekne. Chcem poďakovať zároveň aj komisii za prezentáciu a v tejto chvíli nemôžem doplniť viac, než e, že sa teším na tú správu, ktorú predloží kolegyňa Catherine. Dovolte ešte niekoľko poznámok v súvislosti e, s tými lanovkami teda podobne aj tu by bolo dobré mať nejakú kapitolu, ktorá sa týka dohľadu nad trhom. A formát nariadenia určite je lepší než formát smernice a dúfam, že sa nám čím skôr podarí prijať toto nariadenie. Teším sa teda na vašu spoluprácu. Ďakujem. Hlasí sa ešte niekto o slovo? Pascal. Ďakujem, Vicky. Chcem eh, len povedať, že nemám problém, čakám na prácu a mám dôveru v spravodajcu, respektíve spravodajkyňu. Je to veľmi zaujímavá misia. Thank you. Ďakujem. Ešte želáte tu na pravej strane tiež vysloviť, čiže to je prvý raz, čo výbor môže vysloviť svoj názor. Nech sa páči. Ďakujem za slovo. Len chcem vysvetliť, čo robí naše oddelenie, pokiaľ ide o posudzovanie vplyvu v rámci sekretariatu parlamentu. Systematicky produkujeme pre členov, teda pre poslancov, ehm, proste správy o tom, čo pokladáme za silné stránky, slabé stránky z hľadiska hodnotenia vplyvu. A tým pádom Samozrejme, nevykonávame hodnotenie samotného návrhu, ale zohľadňujeme príslušné e, usmernenia, ktorými sa riadi aj komisia. A keď ide o konkrétne toto, posúdenie vplyvu, komisia jasne už vysvetlila, aký je tam potenciálny dopad, že ten je obmedzený vzhľadom na obmedzený rozsah zmien, ktoré sa navrhujú Takže naše hodnotenie je také, že toto posúdenie vplyvu je vyvážené. Pokiaľ ide o silné stránky, ktoré môžeme, na ktoré môžeme poukázať, je práve to, že no, teda pozitívnou stránkou je široký záber, e, pokiaľ ide o e, zúčastnené strany. Takže veľmi užitočný je aj rozpis, detálny rozpis tých konzultácií, takže je jasné a jasne vidieť, odkiaľ pochádza rôznorodosť názorov. A zmena zo smernice na nariadenie to je tiež prezentované veľmi rozumným spôsobom. Slabé stránky, ktoré by sme tu našli, nemajú až taký veľký význam, spomeniem ale niektoré. Týka sa to skôr kvality textu dochádza k dosť repetitívnemu prezentovaniu. Potom je ťažké chápať celkovo text miestami, ale niekedy tu nejde o problémy. V angličtine je to skôr ako issues, otvorené otázky, tak povediac. A potom e, ešte niečo aj pokiaľ ide o súhrn, tam by sa to tiež mohlo ešte niečo vylepšiť z hľadiska textu a tak ďalej. Ale to sú menšie záležitosti. Myslím, že komisia ako taká povedala, že to usmernenie, ktoré používa, ktorým sa riadí, je dobré. Ale nakoniec, eh, eh, pokiaľ ide o tie alternatívy, nemáme veľmi na výber. Buď bude nová legislatíva, alebo nič. Okrem toho by asi stálo viac za úvahy ešte, za úvahu venovať sa hodnotení vplyvu ešte teraz, než by prišlo hodnotenie ex post, ale ex post hodnotenie predsa len poukázalo na aspekt nákladov, ktoré narastú pre malé a stredné podniky. Ale keď sa pozrieme na pôvodnú smernicu, tam tie náklady boli spôsobené vieme čím, ale to, čo sa navrhuje teraz, tam by to nepredstavovalo žiadne zvýšenie nákladov pre malé a stredné podniky. Takže na toto je náš názor neutrálny. Keď sa vrátime k pôvodnej smernici, vtedy, keď bola zavedená, tak určite to znamenalo určité obavy pre malé a stredné podniky, ale myslím, že tejto veci sa pozornosť v, tej, v tom hodnotení vplyvov momentálne nevenovala. Takže ešte PP. Keďže tu nebudete, na, nebudete na dnes popoludne, popoludní, takže možno tieňoví predstavitelia ešte ukrojíme dve minútky zo spravy pána Karasa, aby ste mohli povedať svoj názor. Ďakujem. Takže, pokiaľ ide o PP, pre túto diskusiu by bolo veľmi dobré, pokiaľ je o tieto eh, plynové spotrebiče. Tu e, hovoríme aj o iných produktoch, ktoré momentálne nie sú ešte celkom zahrnuté. Momentálne sa nám nepodarilo ešte identifikovať tie produkty, ktoré by tam sa mali byť zaradené. Eh, keď hovoríme o tej hranici, o teplotnom obmedzení 105 stupňov Celzia tak napríklad aj sklo, ktoré má byť e, využívané na nejakých e, peciach a podobne. Takže je nám jasné z tohoto textu, ktorý máme pred sebou, že malé stredné podniky boli zaangažované do toho prieskomu bolo by dobre, keby nám komisia ešte osúzajmila aj tento aspekt. Ďalší rozdiel je ten, že tu nie je ďalšie ex post hodnotenie tejto smernice PPM. E. a ex post tam teda nie je nič, ale iste momentálne s tým komisia asi veľa nenarobí. Takže otvorená otázka. Chcem povedať, že teda toto hodnotenie vplyvu je dobré, má síce určité menšie nedostatky, ale celkovo je dobré. Ale verím, že komisia by nám dokázala poskytnúť ešte ďalšie doplňujúce otázky, e, teda informácie. Ďakujem pekne, čiže o tomto budeme hovoriť viac popoludní. Zároveň teraz chcem povedať, že momentálne ešte máme posledný bod programu a to je bod, ktorý sa volá e, RIFET, čiže program regulačnej vhodnosti a efektívnosti, REFIT, súčasný stav a výhľad do budúcnosti. Tak, pán Karas, nech sa páči, máte slovo. Ďakujem, pani predsednička, vážené dámy, vážení páni. K tejto téme zajtra predloží návrh aj komisia. My máme v úvodzovkách iba stanovisko, ale toto stanovisko musíme brať vážne, ako keby to bola naša vlastná správa. V mojom návrhu pre IMKO hovorím o rôznych legislatívnych postupoch komisie, posúdenie vplyvov konzultácie a implementácia práva EÚ v členských štátoch. A zväčša e, sa e, tu vzťahujem a odvalávam na oznámenie komisie o inteligentnej legislatíve, o programe REFIT, táto inteligentná legislatíva je stále prebiehajúci proces a myslím si, že pri každej otázke musíme zvažovať program Montyho z roku 2004 o nedostatkoch vnútorného trhu a musíme zohľadňovať štúdiu e, The Costs of Non-Europe, ktorá hovorí o tom, koľko by nás to stálo, keby sme nemali Európsku úniu. Ja navrhujem v mojom dokumente 11 bodov. Po prvé, e, smernice a nariadenia musia mať jednoznačnú prídanú hodnotu. Musíme sa vyhýbať fragmentácii. Keď sa príjme nový európsky zákon, musí sa zrušiť nejaký národný. Náklady na implementáciu a dodržiavanie legislatívy sa musia vopred odhadnúť, takisto aj náklady e, toho, keby sme nemali európsku legislatívu v danej oblasti. Po druhé, opätovná reaktivácia princípu Small Businesses First, čiže prednosť majú malé a stredné podniky. Musí teda ostať e, v platnosti a musí sa naďalej používať test malých a stredných podnikov. Po tretie, väčšina administratívnych nákladov pochádza z implementácie na národnej úrovni. Preto pri implementácii európskej legislatívy sa musíme vyhýbať tzv. gold platingu. To znamená, že implementácia musí byť vždy efektívna. Po štvrté, Delegované a vykonávacie právne akty si vyžadujú takisto štandardné posúdenie vplyvov, ak ich e, vplyvy a účinky sú rozsiahleho charakteru v parlamente, v politických skupinách aj v komisii personál, ktorý sa zaoberá delegovanými aktami, e, musí byť početnejší a musí priamo komunikovať o tomto s príslušnými výbormi v parlamente. Inak delegovanými aktami budeme strácať e, veľkú časť európskej zjednotenosti, tak povedať. Tak povediac. E, ďalší bod. Medziinštitucionálna dohoda o lepšej legislatíve musí byť prepracovaná v tom zmysle, že vzájomná výmena osvedčených postupov napríklad legislatívne plánovanie, posúdenie vplyvov, implementácia delegovaných aktov. Toto musí byť všetko zaručené. Po šiesté som za to, aby Štojberová skupina na vysokej úrovni, nech už sa volá akokoľvek, bola vybavená nezávislým poradným mandátom a aby sa inšpirovala osvedčenými postupmi v členských štátoch. A táto skupina musí byť priamo podriadená novému podpredsedovi komisie Timmermansovi. Timmermans nesmie nahradiť túto skupinu nikým a musí pôsobiť pod jeho záštitou. Po siedme, vypočutia a konzultácie by mali prichádzať včas, mali by byť transparentné a musia obsahovať kvalitatívnu analýzu, tak aby sa dostali na verejnosť aj minorit, minoritné názory. Po 8. Musíme e, merať aj náklady na dodržiavanie legislatívy. Musia byť tieto náklady merateľné. Členské štáty by mali tieto aspekty merať a podávať o nich správy. Po deviaté, spracovávanie vnútorných usmernení pre e, zlepšovanie konzultácia vypočutí som už raz spomenul. My chceme, aby otázky sa kládli precízným a jasným spôsobom. Po desiaté, portál Your Europe by mal ponúkať aj špecifické informácie pre malé a stredné podniky. V súčasnosti tento portál je fragmentovaný a nie je aktuálny a mal by sa z neho stať užitočný nástroj pre Európanov a pre integráciu Európy. Po 11. komisia um, sľubuje, že bude robiť ďalšie fitness kontroly európskej legislatívy. My by sme okrem toho mali žiadať ešte aj koherentné uplatňovanie existujúceho práva EÚ a takisto žiadame prísne uplatňovanie smerníc, ako napríklad smernica o omeškaných platbách, pretože e, neuplatňovanie takejto legislatívy veľmi škodí vnútornému trhu. Tým sa vnútorný trh ešte viac fragmentuje. Takže to je mojich 11 návrhov. Toto je teda stanovisko, ktoré som pripravil pre právny výbor. Ďakujem. Nielsen, but, um... Takže schop skupinu SND e, Jens. Jense. Nielsen. E, ďakujem, pani predsednička. Budem hovoriť e, po švédsky. V prvom rade chcem poďakovať e, Otmarovi Karasovi za toto stanovisko. Určite politické skupiny na tejto téme sa budú vedieť dohodnúť. Je dôležité, aby komisia pracovala na zjednodušení tohto, týchto pravidiel ja tu zastupujem aj regionálnu správu mm, a na tej úrovni sa o tejto otázke veľmi často hovorí. Hovorí sa o potrebe jednoducho zrušiť niektoré normy, pravidlá, ktoré skôr komplikujú život spotrebiteľom aj e, podnikom. Takže čaká nás veľa práce. Minulý týždeň parlament e, prijal uznesenie, ktoré vyslalo jasný signál komisii, ale je dôležité e, ďalej konať správnym spôsobom, vyhnúť sa nesprávnej interpretácii lebo toto je téma, ktorá sa skutočne dá ľahko dezinterpretovať. Ja poznám situáciu napríklad e, švédskych obcí, miesta obcí, samozpráv. E, tam si e, ľudia často stiažujú napríklad na tú miestnú správu, ale v podstate to všetko vlastne bolo spôsobené eh, lobizmom, a snahou obchádzať eh, práv, pravidlá v oblasti ochrany životného prostredia a podobne. A všetko sa to potom pričítalo na vrúb eh, tej miestnej správe. Refit to je skutočne veľmi užitočná činnosť pre zjednodušenie, ale, ale aj z politického hľadiska je to teda postup, e, ktorý zohľadňuje vysoké štandardy. Nejde o, o, o rušenie e, všetkých pravidel, všetkých noriem. Ide o to, aby tie normy boli ľahko aplikovateľné. E, treba vytvoriť také normy, také pravidlá, ktoré nevytvárajú problémy, ale podporujú konkurencieschopnosť a produktivitu. Toto je najmä dôležité pre malé a stredné podniky, takže si treba dávať pozor, aby sa to všetko nezameriavalo len na veľké podniky, a pretože to by mohlo byť kontraproduktívne. Ja dúfam, že tá naša spolupráca bude čo najlepšia, ale už teraz môžem povedať, že treba posilniť spoluprácu napríklad z hľadiska ochrany spotrebiteľov, lebo v tomto smere podľa mňa sú ešte v tomto texte nedostatky. Môžeme zrušiť e, niektoré normy, ale na druhej strane môžeme posilniť určité požiadavky, keď je to v záujme spotrebiteľa. Ďakujem vám. Could somebody start please taking a list of speakers? Niekto si robil zoznam e, rečníkov? Aha, takže máte ho. Ja som Zajce, tieňovou spravodajkyňou, takže niekoľko pripomienok. V prvom rade vám ďakujem za vypracovanie návrhu stanoviska. Ja v mnohých bodoch so s vami súhlasím zjednodušenie v prvom rade, ako aj potreba e, riešiť oneskorené platby, riešiť sekundárnu legislatívu. Takže veľa styčných bodov tu je. Pokiaľ ide o ten celkový obraz, a my sme e, s pánom Tenomensom pred celou komisiou zdôraznili potrebu posúdenia aj v hodnosti tej existujúcej legislatívy na tieto účely, nielen hovoriť o novej legislatíve. Pokrýva to celý reťazec od prípravy, implementácie až po e, tie e, prieskumy po zavedení legislatívy. Podľa našej skupiny sa treba skutočne zaoberať celým týmto reťazcom od prípravnej práce až po implementáciu rozhodnutí. A mm, nariadenie by malo byť vlastne takým jadrom tejto, mm, tohto procesu vytvárania politík. A treba e, veci aj vyvažovať. Keď sa pridávajú nové pravidlá, malo, malo by sa to kompenzovať tým, že sa zredukujú iné, ktoré už nie sú potrebné tak, aby to bolo proporčné, aby sme sa zameriavali stále na konkurencie, schopnosť, tak ako sme to robili už aj v minulosti. Vždy, keď e, sme e, vytvárali, povedzme, pravidlá nové, tak sme sa e, vždy pýtali, aký to má e, vplyv aj na konkurencie, schopnosť. Pokiaľ ide o posúdenie vplyvu, často sa e, v minulosti stalo, že komisia v tom posúdení vplyvu ako keby tak troška zdôvodňovala alebo ospravedlňovala to, čo predtým urobilo, takže e, myslím, že e, treba vypracúvať aj naše vlastné posúdenia vplyvu e, v parlamente. Takže otázka posúdení vplyvu je aktuálna. A potom ma veľmi zaujíma a e, takisto otázka e, budovania vzájomnej dôvery medzi e, malými a strednými podnikmi a nami, aby verili tomu, že im skutočne chceme pomôcť a mali by sme sa zameriavať na tie oblasti, ktoré tieto podniky identifikovali ako aktuálne, delegované a vykonávacie akty. Tam treba zlepšiť prístup e, k delegovaným a vykonávacím aktom. To súvisí aj s primárnou legislatívou a väčšou možnosťou e, pre verejnosť e, oboznámiť sa s delegovan- návrhmi delegovaných a vykonávacích aktov, kým sa nakoniec chvália. To je aj otázka komitologického postupu. hodnotenie, meranie vplyvu a takisto aj snaha znížiť záťaž, to všetko nás e, zaujíma. E, v minulom funkčnom období bol celý rad e, správ o regulačnom rámci a myslím, že by bolo nešťastné, keby sme zabudli na niektoré z vecí, ktoré parlament odhlasoval v tejto legislatívnej oblasti Vynikajúca práva spravodajcu, vynikajúca práca spravodajcu, treba povedať. Ale e, treba predsa len zdôrazniť e, potrebu sledovať aj implementáciu, tú fázu implementácie. Možno sme tu e, v parlamente na to trocha pozabudli, takže treba sa zaoberať e, tým, aké toto všetko, tieto rozhodnutia, aké majú dôsledky v praxi. Ehm, takže mm, samozrejme budem vďačná spravodajcom, tieňovým spravodajcom, ak sa ešte pred termínom e, na to pozrú na budúci týždeň. E, pani Tonas, ehm, ďakujem. E, pani predsedajúca, ďakujem spravodajcovi za veľmi stručnú, presnú správu alebo návrh správy, návrh stanoviska. A ja som veľmi za to, aby sa deregulovalo najmä vo vzťahu k malým a stredným podnikom, lebo tieto podniky sú vlastne ehm, chrbticou európskeho hospodárstva, aj európskeho pracovného trhu. My všetci sa veľmi snažíme, ehm, aby sa v Európe obnovil rast a deregulácia najmä pre malé a stredné podniky, skutočne je potrebná, aby sa podporilo vytváranie pracovných miest a potenciál e, pracovných miest, ktorý malé a stredné podniky predstavujú podľa môjho názoru. Zároveň je veľmi dôležité, aby e, deregulácia zahrňala rôzne zainteresované strany, vrátanie malých a stredných podnikov tak aby sme skutočne zohľadnili v budúcej práci aj ich názory. A súhlasím aj s, tom, s tým, čo ste povedali o gold plating, o pozlacovaní. Ehm, ja som z Dánska, viem presne, o čom hovoríte. My sme ehm, práve dnes v situácii, kedy ehm, si nás môžu vypočuť zástupcovia malých a stredných podnikov. A keď som sa ich pýtala na to, čo by parlament mal robiť, e, tak to je v podstate to zhrnuli v troch takých kľúčových bodoch. Deregulovať, deregulovať, deregulovať. Ja podobne ako ostatní mám vysoké očakávania k podpredsedovi komisie pánu Timmermansovi, pokiaľ ide o pána nového podpredsedu komisie, pána Timmermansa, takže dúfam, že to takisto vyústi aj v lepšiu um, prácu v oblasti deregulácie. Takže sa uh, teším na spoluprácu samozrejme s so spravodajcom. Is not here. Is Mr. Stark, have you replaced Dennis? Is the... Thank you very much. Ďakujem pani predsedajúca. Ja nie som stieňový spravodajca, to je kolega zdeněk Jung, ale som členom správneho e, výboru, takže vítam to, čo predniesol pán kolega Karas a budem sa v právnom výbore snažiť tie veci e, nejak interpretovať, preniesť, preniesť ich do právneho výboru pre našu praxu. Prax je e, toto hodnotenie jednou z priorít a pri vypočutí pani komisárky Jorovej som sa špeciálne pýtal na refit, aj ona to označila za svoju prioritu, takže sa teším, že bude medzi nami efektívna a účinná spolupráca, pokiaľ ide o túto tému, um, aj pokiaľ ide teda o komisiu. Pani Krapíny. Ďakujem. Pani predsedajúca. Ja vítam e, ten pregnantý spôsob, ktorým pán Karas e, pojal svoju prezentáciu. Hovoril aj o, o združeniach e, podnikov a hovoril o malých a stredných podnikoch. Ja chcem povedať toto. E, pokiaľ teda budeme pokračovať v takýchto štúdiách, e, ako predniesla komisia, to znamená, že tam vlastne bolo zahrnutých menej ako 40 e, malých a stredných podnikov, tak to podľa mňa nie je reprezentatívna vzorka E, situácie v Európskej únie. Podľa mňa to je skutočne takto pojaté, je to bezcenné, lebo nevypovedá to nič o tom, na, ako na tom malé a stredné podniky sú. To vôbec nezodpovedá tomu percentu alebo zastúpeniu malých a stredných podnikov e, v Európe. E, zákon o malých a stredných podnikoch je v podstate len teóriou v mnohých krajinách. Vlastne sa nič v mnohých krajinách neurobilo preto, aby sa táto legislatíva presadila a ministerstva chcú zavádzať nové dane, e, cestné dane a podobne a to všetko zhoršuje situáciu. Všetky nové náklady a všetky dane musia teda mm, sa zavádzať až potom, ako sa vykoná mm, príslušné posúdenie e, vplyvu. Takže ja mám taký pocit, že miesto, aby sme e, odstraňovali nadbytočnú reguláciu, tak e, ju skôr zvyšujeme. Pán Karas hovoril o bode 8. Ak by sa nám podarilo vždy sa zaoberať otázkou nákladov e, v prípade e, regulácie, e, tak to určite pre malé a stredné podniky bude pozitívum. Ak to nebudeme robiť, tak určite im nepomôžeme. Takže nedopracujeme sa k výsledku, pokiaľ takto nebudeme postupovať. Komisia by mi mohla možno odpovedať. Ja som hovorila o situácii malých a stredných podnikov a tá je taká, aká je a momentálne v Európe. Takže aké nové opatrenia máte v úmysle pripraviť? Podľa mňa treba skutočne v tejto legislatíve urobiť ešte veľa práce na jej zlepšenie tak aby skutočne malým a stredným podnikom pomáhala. Myslím, že to bude vítané pre malé a stredné podniky. Slovo má kolega Gebhardt. A kolegyňa Gebhardt. Ďakujem pani predsednička, ďakujem pánovi Karasovi za prácu. Myslím si, že táto téma je dôležitá najmä pre malé a stredné podniky. Bola som ale trošku zarazená tým jazykom, ktorý e, používate, hovoríte o deregulácii, ale REFIT to nie je program deregulácie, ale je, je to program lepšej legislatívy a to by ste si nemali zamieňať, pretože deregulácia v konečnom dôsledku znamená možno opak toho. Deregulácia by znamenala, že každý členský štát EÚ by mal odlišné pravidlá. Opäť namiesto toho, aby sme vytvárali spoločnú legislatívu EÚ. No a ja súhlasím aj s kolegami, v tomto e, s kolegami z mojej politickej skupiny. Sme jedného názoru. Druhá vec, obsah hodnotenia vplyvov oblasť hodnotenia vplyvov, to je dôležitá oblasť, o tej ste hovorili aj vy. Je dôležité, aby posúdenia vplyvov e, tieto štúdie, aby boli urobené kvalitne a zároveň neutrálne. A ešte jedna vec, na ktorú sa vždy zabúda. V Európskej únii v politike vytvárame určité pravidlá, ktoré nerobíme iba pre podniky. Robíme ich pre občanov a občianky. A preto je dôležité, aby sme do posúdení vplyvov zohľadňovali aj to, aký bude život občanov, ako bude vplývať daná legislatíva na um, ochranu spotrebiteľa, ochranu životného prostredia, na pracovný život a tak ďalej. Takže samozrejme musíme zohľadňovať malé a stredné podniky a jeho hospodárstvo v dopadových štúdiách, ale samozrejme okrem nich musíme zohľadňovať celú spoločnosť, a tu naozaj ten, tá správa pokrývkáva. No a tretí bod, pán Karas, tu mám naozaj problém s vašim textom. Mám dojem, možno ste to nechceli, ale vznikol vo mne taký dojem, že chcete inštitucionalizovať vplyv zainteresovaných strán v procesoch. A to podľa mňa nie je dobré. Politika musí ostať nezávislá. Zainteresované strany, tzv. stakeholdery, eh, majú odlišné možnosti vplyvu na politiku. Niektorí majú veľa financí, niektorí nemajú peniaze a vy hovoríte, že už v ranej fáze vypracovávania zákona musia byť zapájané zainteresované strany do procesu, ale ja si kladiem otázku, či toto nie je práve tá zlá cesta, pretože ja si viem predstaviť, že veľký priemyselný zväz má dobré možnosti ovplyvňovať legislatívu potom tu máme ešte odbory alebo organizácie na ochranu spotrebiteľa alebo ekologické združenia, ale tie nemajú také možnosti ako tie veľké priemyselné zväzy. Takže v týchto ohľadoch musíme váš text ešte trochu opraviť. Ďakujem. Soltes. Pán Soltes. Pani predsedajúca, ďakujem za slovo. A ja by som chcel poďakovať správodajcovi za návrhy a samozrejme zelení nie sú proti takýmto návrhom, ale doplnili by sme niektoré prvky. Rád by som súhlasil s našim dánskym kolegom. Zjednodušovanie, zjednodušovanie, dobre. Zjednodušovanie je dôležité pre európsku legislatívu, pretože na vnútroštátnej úrovni veľmi často počujeme kritiku o tom, že existuje nadbytočná regulácia predpismi. Ale deregulácia má tiež svoje dôsledky. Musíme sa uspešiť o tom, že zjednodušenie a deregulácia by nemali byť veľmi nákladné. Totiž záleží na detailoch, viete Musíme zabrániť deregulácii a keby sme teda tomto cestou išli, ale, ale by to nebolo na úkor sociálnej, sociálnych istot, zamestnanosti a tak ďalej. Čiže nejaké minimálne normy musia existovať aj pre ochranu životného prostredia. Musíme chrániť práva spotrebiteľov, predovšetkým v oblasti potravín a potravinových výrobkov ako aj iných výrobkov samozrejme. Ale som presvedčený o tom, že pokiaľ je o naše odporúčania, musíme tam nájsť tú správnu rovnováhu medzi zjednodušovaním na jednej strane a potrebnou alebo nutnou reguláciou zo strany legislatívy na strane druhej. A konkrétnejšie k bodu 6, pokiaľ ide o návrhy spravodajcu. Hovoríte o zainteresovaných stranách. A to by nemali byť ale len podniky. Patria tam aj odbory a organizácie na ochranu spotrebiteľov. Teda keď sa pripravuje legislatíva, tak treba konzultovať so všetkými zainteresovanými stranami, ktorých sa tá legislatíva bude týkať. A ešte jedna posledná poznámka, ak dovolíte. Keď hovoríme o dopade, o posúdení vplyvov, tak musíme mať istotu v tom, že kritéria, ktoré sa používajú, sú správne. To je vec kľúčového významu. Totiž, ak budeme hodnotiť nejaký vplyv alebo dopad v poriadku, ale potrebujeme mať správne kritéria, aby to hodnotenie alebo posúdenie vplyvu bolo tiež dobré. Takže musíme sa ubezpečiť o tom, že tá legislatíva je dobrá a že jej účel a cieľ je tiež správny. Nemôže teda uberať z iných práv alebo byť na úkor inej legislatívy EÚ. Čiže dôležité sú kritériá. Ďakujem. Ďakujem. Katrin Štajne, potom pán Karas a potom končíme. Takže, ďakujem za slovo a ďakujem aj spravodajcovi. Myslím, že e, Refit ako agenda je veľmi dôležitá. A hovorili sme o tomto dosť veľa. Hlavne pokiaľ je o ten gold plating. Vieme, že členské štáty to aj tak stále ešte robia a niekedy je to na, na úkor pozitívnych vecí. Tým sa vlastne len zaťažuje podnikateľská sféra. Vyzerá to, ako by sa niekto pokúšal znárodňovať si ten úspech. Ale dôležité, aby tie hlavné súčasti tohoto systému boli v poriadku, ale jednotlivé štáty by nemuseli to takto obohacovať až na úkor jednoduchosti. Dôležité je, aby e, celý tento prístup podporovali aj malé a stredné podniky. Ak daný zákon nebude implementovaný, tak ho bude ťažko presadzovať. Takže musíme sa zamyslieť nad niektorými praktickými riešeniami, konkrétne na úrovni členských štátov, aby sme zabezpečili, že sa budeme vyhýbať tej nadbytočnej regulácii predpismy, ktorá je známa ako gold plating. A potom bude veľmi dôležité presadzovať v praxi e, tú náležitú legislatívu. Aby tá legislatívna práca, ktorú sme tu vykonali, bola na, na účel a na prospech malých a stredných podnikov jednoznačne. Teším sa na spoluprácu na tejto téme v rámci výboru a iste by bolo jedna, lepšie mať jeden súbor pravidel než 28, hej, aby to bolo v každom štáte iné. Máme predsa jednotný trh. A preto práca v našom výbore sa má uberať týmto smerom. Ešte raz teda ďakujem za predloženú správu. A určite bude zaujímavé, aby sme hovorili skupinovo, nielen ako jednotlivci. Ešte raz ďakujem. Počas tejto debaty pán Timmermans mi cez Twitter posielal správu o tom, že je naozaj veľmi dôležité zaangažovávať príslušných, príslušné strany zúčastnené. A ja som mu napísala cez Twitter tiež naspäť, že presne na tento aspekt e, sa zameriavame aj my. Takže vidíte, všetko prebieha veľmi aktuálne. A práve je dôležité, aby sme aj s občanmi podporili, podporili takýto dialog. Slova pán Karas. Poprvé chcem sa poďakovať za každú pripomienku, ktorá podľa mňa Všetky boli e, konštruktívne. Ja nevidím žiaden odklon alebo e, rozpor medzi názormi a mojimi zámermi, čiže nevidím tu potrebu upresnenia textu. Máme tu tri bloky, pardon, štyri bloky. Poprvé deregulácia, zjednodušovanie a lepšia legislatíva. To si nesmie protirečiť, pretože Ide o efektívnosť a lepšiu reguláciu. A potom ďalšia vec, to sú nástroje. dereguláciu ja nechápem ako nacionalizáciu legislatívy, ale efektívnejšiu legislatívu, lepšie zákony, pokiaľ ide o európsku legislatívu. Možno by sme ešte pozmeňovacími návrhmi mohli niektoré veci upresniť, aby bolo jasné, že deregulácia má e, slúžiť lepšej legislatíve, že to nemá viesť k nacionalizácii. Druhý blok, posudzovanie vplyvov, dopadové štúdie, koho e, máme na mysli pri týchto štúdiách. Samozrejme, tie sa nemajú zameriavať iba na malé a stredné podniky, to by bola zbytočná redukcia. Musíme tam dať samozrejme aj občanov, a spoločnosť. Musíme si definovať, čo máme na mysli posúdením vplyvu a kto sú adresáti posúdenia vplyvu. To si upresníme. Tretí blok. Inštitucionalizácia zainteresovaných strán nebola môjim zámerom. Ja som nechcela, aby o politike rozhodovali stakeholdery, ale Myslím si, že túto otázku si e, vyjasníme, keď sa zadefinuje posúdenie vplyvov, pretože účastníci procesu sú tí, ktorí budú znášať dôsledky legislatívy. No a štvrtý bod, otázka ďalších upresnení niektorých požiadaviek. Poprosím vás, aby ste v tomto zmysle predložili pozmeňovacie návrhy. Ja každý návrh preskúmam a tam, kde je to potrebné, v každom jednotlivom bloku urobím upresnenie. Ďakujem e, za e, pozornosť a prosím vás samozrejme o dobrú spoluprácu. And the deadline for amendments is the 10th of December. 10. december je lehota na predkladanie pozmeňovacích návrhov. Ďakujem e, spravodajcovi a ďakujem všetkým za účasť na tomto vynikajúcom zasadnutí a ospravedlňujem sa za niekoľko minútové